Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? Dámy a páni, prosím, posadajte si. Otváram dnešné zasadnutie výboru REGI. Máte k dispozícii všetky dokumenty. Začneme s tým, že príjmeme program schôdze máte k dispozícii, môžeme teda tento program e, prijať v danom znení. Nikto nemá k tomu žiadne pripomienky, takže beriem, že program je prijatý. Ďalší bod, schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 17. septembra 2015. Zápisnica je k dispozícii online. Ak si spomínate, rozhodli sme sa že budeme viacej priateľskí voči životnému prostrediu a teda a preto je to dispozícii na internete a teda pokiaľ nie sú nejaké výhrady ktoré zapisníci považujeme ju takisto za schválenú. Ďalší bod, bod 3, oznamenia predsedajúcej. Máme konferenciu predsedov skup, e, výborov pardon, e, s komisármi. Táto schoda sa konala 7. oktobra v Strasburgu. Predsedovia výborov sa teda stretli s komisármi, aby hovorili o programe komisie na budúci rok. Formát stretnutia bol nový. Namiesto plenárneho systému, kde boli aj spolupredsedovia a komisári, e, to stretnutie prebehlo v takých klastroch, kde sa stretli predsedovia komisári, ktorí sa venovali jednotlivým témam a potom bolo plenárne stretnutie na záver dňa. Ja som pracovala v klastri A, pracovné miesta, rast a investície. Tam bolo 10 komisárov a 8 predsedov výborov. Spolupredsedom bol pán Arcuj, ktorý je predseda rozpočtového výberu a podpredseda komisie Katajnen, Vieme sa, teda ja som sa najmä venovala tomu midterm review viacročnej, viacročného finančného rámca, najmä pokiaľ ide o koheznú politiku. Komisárka Georgieva povedala, že táto revízia, toto midterm review sa spustí budúci rok formou oznámenia komisie. Bude sa sústredovať toto oznámenie, teda pardon, toto, e, táto revízia s ladením tohto rámca s politickými e, prioritami. E, zjednodušenie bude ďalšou e, prioritou, to aj pán Sikiersky z výboru Agri zdôrazňoval. A ďalší aspekt je posilnená transparentnosť. Plenárna schôdza potom sa prevovala tak, že z jednotlivých klastrov vystúpili Eh, jednotliví zastupcovia. Pani eh, Gresle za eh, klaster A vystúpila za parlament, pán Katajnen opäť hovoril o tej otázke zjednodušovania administratívneho, administratívneho zjednodušovania európskych fondov, čiže to, čo sme my o tom hovorili, zjednodušovanie a úloha viacročného finančného rámca, toto rozhodne zaznelo výrazne. To bola taká prvá vec, o ktorej som chcela hovoriť. Druhá vec, neformálne ministerské stretnutie e, pod e, luxemburským predsedníctvom. Je to obsiahnuté programu stretnutia, e, stretnutia koordinátorov, tak. Ale potom, čo sme sa s pánom Žiram o tomto rozprávali na poslednom stretnutí výboru, môžem vás informovať, že luxemburské predsedníctvo chce mať viaceré neformálne stretnutia ministrov 13. oktobra Neformálny, neformálna rada sa venovala kohezné politike, ale to bolo ministerské stretnutie a predsedovia e, parlamentných výborov sa e, tam bežne nezúčastňujú a my sme neboli ani pozvaní. Teda. Potom e, bude neformálne ministerské stretnutie alebo stretnutia, pokiaľ ide o regionálne plánovanie, to bude 26. novembra a, a potom 27. novembra tiež e, piatok ďalšie stretnutie. Ja som tam bola pozvaná, aby som vystupovala za výbor a teda príjme toto pozvanie, teda už tam bude počas týchto neformálnych ministerských stretnutí počas luxemburského predsedníctva naša prítomnosť takýmto spôsobom reprezentovaná. Bod 3. Stretnutie Regi Kotter 13. oktobra. Niektorí z vás tam aj boli. Bolo to teraz v útorok. Ja som bola spolupredsedníčkou spolu s pánom Katajnenom. To bolo naše výročné stretnutie Regi Kotter. Uskúšal sa teda v útorok v rámci týždňa otvorených dverí na výbore regionov. Hlavné témy tohto stretnutia bola aplikácia princípov partnerstva na, e, v rámci týchto hôd o partnerstve, potom zjednodušovanie implementácie kohezné politiky, využívanie finančných nástrojov v koznej politike, potom synergia medzi ko- nástrojmi koznej politiky a fondom pre strategické investície. Takisto sa spomínal návrh spoločného vyhlásenia zo strany obidvoch výborov k téme mestskej agendy. Koordinátori za regi dnes budú diskutovať o týchto témach a pripravia vám odporúčania. A ešte chcem poprosiť pána Omar Džeja, aby nás poinformoval o misii na, Sicílii. Tak, nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem stručný. Chcem iba povedať nášmu výboru, že e, boli sme na tejto misii na Sicílii a čo z toho vyplýva. Bolo to pred pár týždňami, mali sme tam členov z jednotlivých politických skupín, ktoré sú na našom výbore. Ja som bol predseda alebo vedúci tej misie a boli sme v Katani a takisto v Modede. Aby som to zhrnul, boli tam otázky ktoré sme mali na programe jednak, ale okrem toho sme sa na Sicílii museli venovať aj tej veľmi aktuálnej a urgentnej téme utečeneckej krízy. A naozaj treba povedať, že sicilské orgány e, veľmi prejavujú snahu o to, aby pokiaľ možno e, dokázali túto situáciu riešiť v súlade s našimi európskymi hodnotami, čo samozrejme je veľmi v súčasnosti náročné, ale snažia sa o to. Veľa sme o tejto téme hovorili. Hovorili sme aj o tom, akým spôsobom by sme mohli napríklad aj v rámci e, koheznej legislatívy e, poskytnúť nejakú pomoc e, týmto regiónom, ktoré sú viac ako ostatné e, vystavené tejto utečenskej kríze. Hovorili sme o tom aj s ministrom alebo všetkým tajomníkom zodpovedným za sociálnu koheziu v Taliansku. Tam sme mali stretnutie počas tej konferencie s týmto človekom a hovoril, že zo strany rady sa veľmi pozorne vnímajú tie práce, ktoré komisia pripravuje v rámci tohto plánu a e, vlastne hovorí sa o, o zavedení nejakej klauzuly o imigrácii, ktorá by práve e, takýto cieľ mala podporiť a zároveň e, by z nej boli vyčlenené, lebo takto, tie krajiny, ktoré sa tomuto venujú, by boli vyňaté spod nejakých pravidel, tak o, o to ide, ale ešte sa o tom rozpráva. Aby som sa ešte vrátil k Sicílii, našim cieľom počas misie bolo sledovať e, e využívanie vlastne fond, európskych fondov na obdobie 2004 až, 2014 až 2020, aj to, akým spôsobom vlastne sa to ešte v tých predchádzajúcich rokoch 2007 až 2013 používalo a teda hovorili aj o ďalšom vývoje Môžeme hovoriť o takých dvoch pozna- poznatkoch. Poprvé je tu charakteristika veľmi špecifická Sicílie, samozrejme je to ostrov. E, v rámci Európy je to taký menej rozvinutý región a minimálne z môjho pohľadu je náročné tam e, splňať tie ciele, ktoré sú v tých nových nariadeniach uvedené. Čiže tam ešte naozaj treba E, robiť veľa preto, aby tie e, nejaké sklzy, nedostatky boli ostránené a naozaj treba povedať, že v týchto plánoch v rámci týchto plánov sú investície do infraštruktúr, ktoré naozaj ešte budú potrebné. Podobne ako iné ostrovy, aj e, na Sicílii sú e, veľmi špecifické problémy súvisiace práve s ostrovným charakterom tohto regiónu, ale Treba povedať, že sa momentálne tam snažia orientovať práve na tie nové ciele, či už je to trvalo udržateľný rozvoj, či to sú inovácie. Aj tam sme videli, že pokiaľ ide o výskum, inovácie, prepojenie e, na univerzity a tak ďalej, veľa sa toho deje a myslím, že to, že to je teda región, ktorý je na dobrej ceste a ktorý má momentálne dobré iniciatívy na európskej úrovni, a, a Európsky parlament chce, aby e, sme mali dobrú stratégiu na európskej úrovni práve pre tieto ostrovné regióny. Čiže to by som asi takto zhrnul a chcem sa poďakovať všetkým kolegom aj zamestnancom parlamentu, ktorí túto misiu pripravili a pomáhali nám pri nej. A takisto sa sem e, poďakovať aj orgánom na Sicílii, e, ktorí tiež výrazne prispeli k tomu, aby táto misia naozaj prebehala na veľmi kvalitnej úrovni. Ďakujem pekne. Tým pádom oznamenia by zase boli hotové. Oznamenia predsedajúcej a môžeme ísť eh, v rámci našho programu ďalej. Bo 4 dohody o partnerstve v politike súdržnosti. Dnes tu máme možnosť vypočuť si eh, prezentáciu, pokiaľ ide o eh, takú externú štúdiu k revízii týchto e, prijatých e, dohôd o partnerstve. My sme si vyžiadali takúto štúdiu tejto revízie, mali sme verejné obstarávanie k tomu a je to vlastne štúdia, ktorá e, má byť na prospech DG Regi a na základe toho verejného obstarávania sme vybrali spoločnosť Metis, ktorá túto štúdiu mala pripraviť. Štúdia nám poskytuje kvalitnú analýzu alebo komplexnú analýzu Eh, tých dohôd o partnerstve, ktoré boli prijaté v našich členských štátoch, vrátane tých elementov, ktoré Európsky parlament výrazne podporoval počas rokovaní o legislatívnom rámci. A zvorazňuje sa tu e, práve otázka e, podmienečnosti ex ante a takisto aj zladenie týchto dohôd so strategiou Európa 2020. Dnes je tu s nami pani Isabel Nylon, je tu medzi nami je z firmy Metis a bude to aj prezentácia stanoviska výboru regionov k tejto istej téme. Ja teda poprosím e, preto z týchto časových dôvodov pani Najlon, aby hovorila iba maximálne 10 minút, ak je to možné. Potom vystúpi spravodajca za výbor regionov a potom e, budeme hovoriť e, aj ďalšie o tejto téme. Takže nech sa páči, pani Najlon. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za možnosť odprezentovať štúdiu. Ako viete, Európsky parlament hral podstatnú úlohu pri rokovaní ohľadom tejto dohody o partnerstve, respektíve dohoda o partnerstve, to sú dohody medzi členskými štátmi a komisiou, pokiaľ ide o používanie, využívanie štruktúrálnych a investičných fondov EÚ a takisto je tu isté prispôsobenie, pokiaľ ide o používanie týchto fondov a stratégiou EU 2020 a takisto pokiaľ ide o strategickú politiku, ktorá vychádza zo zmluvy. Táto štúdia sa zaoberá práve týmito elementami. Ja sa pokúsim to zvládnuť za 10 minút prezentáciu a pokúsim sa v stručnosti predstaviť ciele a obsah štúdie. Dávam istú predstavu o tom, čo obsahuje potom budem hovoriť v krátkosti o metodických záležitostiach, potom budem e, prezentovať tie kľúčové aspekty, ktoré sme pokrývali a potom budem podrobnejšie hovoriť o niektorých aspektoch, ktoré boli dôležité e, z pohľadu parlamentu počas procesu rokovania. Ciele boli e, nasledovné, tak ako povedala pani predsedajúca. Chceli sme predstaviť komplexnú a syntetickú analýzu schválených dohôd o partnerstve. Pokiaľ vieme, tak toto je jediný prehľad dohôd o partnerstve, ktoré v tejto chvíli existujú. A cieľom je počiarknúť na jednej strane obsahovú stránku dokumentov a takisto sa zaoberať otázkou súladu s právnymi ustanoveniami. Takisto poskytujeme stručný prehľad o voľbách, ktoré sa týkajú strategických politík, ktoré príjmajú členské štáty v rámci svojich dohôd o partnerstve a vo svojich operačných programoch. A takisto poskytujeme isté úvahy ohľadom tém, ktoré súvisia so stanoviskami parlamentu. Pokiaľ ide o uplatnené spôsoby výskumu, väčšinou ide o výskum spoza stola, desk research na základe tých dostupných dohôd o partnerstve, ktoré boli k dispozícii na začiatku zostávania tejto správy, čiže začiatku tohto roka. Spravili sme takisto komparatívnu analýzu 28 dohôd o partnerstve a iných zvolených dokumentov. Takisto sme sa zaoberali CSR-kami, národnými reformnými programami a takisto národnými strategickými dokumentami a zároveň aj e, pozičnými dokumentami komisie v súvislosti s týmito dohodami o partnerstve my sme vypracovali také komplexné zhrnutia sumáre, tak v dlhšej ako aj v kratšej verzii, dlhšia je v prílohe. Partnerské dohody sú v jazykoch členských štátov, takže tá hlavná výzva spočívala v tom, že dokážeme zvládnuť tieto dokumenty v tých rôznych jazykových mutáciách, tým, že sa oprieme popri tom o veľké, veľkú skupinu expertov a potom prejdeme k takým individuálnym analýzam a poskytneme eh, individuálne a prierezové analýzy z rozličných aspektov dohod o partnerstve. Eh, niektoré z nich boli pomerne heterogénne, pokiaľ ide o spôsob, ako popisovali rozličné aspekty. Kľúčové veci, ktoré sme teda pokrývali, ktoré však nie sú vyčerpávajúce, pokiaľ ide o obsah tých eh, dohod o partnerstve, tých je viac tých, tých vecí, ktoré pokrývajú, ale toto boli aspekty, na ktoré sme sa mali sústrediť podľa zadania a my sme sa pozerali na operačný program ohľadom územného plánovania alebo krajinotvorby. Pozreli sme sa na celkovú situáciu v oblasti operačných programov, takisto na tematickú koncentráciu, takisto sme sa zaoberali týmito dohodami ako strategickými dokumentami. Pozerali sme, aké je zosúladenie medzi stratégiou 2020 a cieľmi politiky vychádzajúcimi zo zmluvy. Takisto sme zaoberali transparentnosťou procesu, e, integrovanými prístupmi, synergiami medzi ESIF a medzi makroregionálnymi a stratégiami toho norského dna. Takisto sme zaoberali ex ante podmienenosťou a špecifickými ustanoveniami, ktoré súviseli s demografickými výzvami a zjednodušením a e e-koheziou, Pokiaľ ide o tú situáciu v oblasti operačných programov a tematickú koncentráciu. V princípe všetkých 28 členských štátov e, používa tak e RDF, ESF a ERDE. E. Všetky štáty s výnimkou Luxemburska využívajú fond na rybolov, rybolovný fond. 20 členských štátov využíva možnosť multi fondov, operačných programov s multifondami, s viacerými fondami. To je novinka tohto operačného obdobia 8 členských štátov kombinovalo využitie RDF a kohezného fondu, 11 kombinovalo RDF a ESF a 7 členských štátov kombinovalo 3 fondy. Je teda 8 členských štátov, ktoré e, sú tzv. monolitné, alebo teda pokiaľ ide o využívanie jedného fondu v operačných programoch. A to je veľmi taký odvetvový prístup, sektorový prístup, tohoto vyplýva a takisto to súvisí s istou mierou skepse, či taký prístup viacerých fondov povedie k zjednodušeniu a či práve naopak to neprinesie ešte dodatočnú vrstvu administratívnej záťaže. Nariadenia predpokladajú rôzne úrovne tematickej koncentrácie a ide o to, že ERDF by sa mal sústrediť predovšetkým na prvé štyri tematické ciele, ktorých je do, dohromady 11 a prvé 4, e, na ktoré sa sústredí ERDF, tými budú RTDI, ICT, SME a CO2 zníženie. ESF by sa malo sústrediť na 8, 9, 10, 11, zamestnanosť, chudoba, celoživotné vzdelávanie a administratívne kapacity a sú tu takisto zavedené pravidlá, ktoré hovoria o tom napríklad, že 20 financií by vždy mal smerovať do cieľa boja s chudobou, boja proti chudobe a potom udržateľný rozvoj na úrovni 25 25 teda členských štátov si zvolilo všetky tematické ciele a len 3 sa sústredilo výraznejšie na menší počet týchto TOčiek. Tento graf, ktorý vám e, prezentujem, e, veľmi rýchlením prebehnem, nemám veľa času, to je celkové čerpanie prostriedkov podľa tematických cieľov. Ako vidíte, tie hlavné sú 6, 7, 3, ochrana životného prostredia a udržateľná doprava a malé a stredné podniky. Keď teraz prejdem na ďalšiu tému, ktorú sme si vybrali pre účely tejto prezentácie a tým sú ex ante podmienenosť, podmienečnosť ex ante museli ich splniť všetky členské štáty a museli ich popísať aj v rámci svojich dohod o partnerstve v rôznej miere podrobnosti. My sme zistili, že tak všeobecné ako aj tematické exante podmienky alebo podmienosť e, tá bola naplnená v EU 15 po všetkých e, bývalých EU, teda členských štátoch 15. Pokiaľ ide o tie nové členské štáty, tam to bolo podobne a najväčšia miera plnenia týchto exante podmienok e, tá je v legislatíve, ktorá sa týka životného prostredia a najnižšia miera je v štatistických systémoch. To sa dá vysvetliť tým, že väčšina členských štátov inštaluje svoje štatistické systémy a prispôsobí na ESF a na systém komisie postupne. Čím viac programov teda je spúšťaných, tým viac tie štatistické systémy budú naplňané. Predpokladá sa, že všetky členské štáty naplnia podmienky ex ante pred tým stanoveným termínom. My sme ďalej prezentovali mieru plnenia ex ante podmienok eh, v podobe grafu. Zelené je naplnené a červené nesplnené a pokiaľ ide o tie tematické záležitosti, tak vidíte tú mieru naplnenia alebo nenaplnenia, respektíve čiastočného naplnenia ex ante podmienok alebo podmienenosti. Samozrejme, toto je predmetom zmeny, ako postupne členské štáty naplňajú postupne tieto podmienky a niektoré veci si vyžadujú samozrejme aktualizáciu. Pokiaľ ide o zjednodušenie E, elektronická kohezia alebo súdržnosť, to bol jeden z hlavných e, prvkov zjednodušenia. Väčšina členských štátov už začala vyvíjať svoje IT systémy v predchádzajúcich obdobiach a naďalej ich rozpracovávajú a prispôsobujú ich na existujúci systém komisie SE, SFC, SFE. A niekedy tie dohody o partnerstve podrobnejšie, respektíve menej podrobnejšie, popisujú náležitosti takýchto systémov a čo zahrňajú v rámci e, kohezie, tak to je možnosť príjemcov predkladať svoje žiadosti o financovanie formou elektronickej výmeny. Sú tam webové stránky pre príjimateľov a pre žiadateľov, stávajú sa centralizovanejšími, e, aj keď niektoré členské štáty ešte stále si volia regionálne systémy. E, čas mi už vypršal, mala by som rýchle absolvovať posledné dva slajdy. Pokiaľ ide o použitie integrovaných prístupov CLD a ITI, tie boli popísané vo všetkých partnerských dohodách. CLD sú používané vo všetkých 28 členských krajinách a môžu to byť tak e, monofondy, ako aj multifondy. My sme zistili podľa tých popisov, že CLD sú používané na financovanie miestnych akčných skupín, tak ako to bolo v predchádzajúcom období v rámci EAFRD, až na pár výnimiek stále zostávajú v rámci EAFRD a integrované teritoriálne iniciatívy, ktoré sú popísané v týchto dohodách na úrovni 20 členských štátov a ktoré pokrývajú hlavne ten meský rozmer a prímeský rozmer a sú väčšinou financované z e RD aj keď sú tu isté výnimky. A toto je moje, moja posledná priesvitka, pokiaľ ide o partnerstvo a koordináciu tak ako je to popísané v dohodách o partnerstve, e, tento horizontálny princíp, princíp je, teda osvojili si ho všetky členské štáty a dohody o partnerstve poskytujú informácie ohľadom zapojených zainteresovaných strán, ohľadom ministerstiev, ktoré majú toto v gestii, takže je to e, dobre popísané, pokiaľ ide o tie dohody o partnerstve z toho sme samozrejme vychádzali. A takisto verejná konzultácia, pokiaľ ide o dohody o partnerstve, tak tá je popísaná v týchto dohodách, pričom v niektorých členských štátoch e, tá konzultácia viac prebieha na úrovni PA a v niektorých to bolo na úrovni operačných programov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A myslím, že viac menej sa mi to podarilo do 10 minút. Ďakujem veľmi pekne. E, boli ste takmer na hranici toho časového limitu. Ale ďakujem. Dnes máme toho veľa a každá minúta je vzácna. Preto som takto inštruovala. A teraz e, mám to potešenie odovzdať slovo pánovi Zagerovi, ktorý zastupuje výbor regionov, ktorý takisto schválil stanovisko o výsledku dohôd o partnerstve a operačných programoch. Pán Zager bol teda spravodajcom pokiaľ ide o túto aktivitu na úrovni výboru regionov a teraz eh, mu rada odozdávam slovo opäť 10 minút, nech sa páči. Eh, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení členovia výboru. Dovolte mi v prvom rade poďakovať za túto možnosť predstaviť vám stanovisko nášho výboru ohľadom dohody o partnerstve v rámci politiky súdržnosti. Rád by som poznamenal, že výbor Koter s nami veľmi dobre spolupracoval. Cieľom tohto stanoviska bolo posúdiť dohody o partnerstve, ako aj operačné programy z pohľadu príjemcov na regionálnej a miestnej úrovni. Inými slovami, z pohľadu tých, ktorí sú zodpovední za implementáciu týchto programov v teréne. My sme sa teda sústredili na zistenia z terénu. Mnohí kolegovia nám poskytli informácie, starostovia, zástupcovia regiónov, tí dali nám informácie, ako aj iní predstavitelia občianskej spoločnosti, ktorí sa podielali na vypracovaní stanoviska. Takisto sme realizovali prieskum na webe viac ako 300 zástupcov rôznych zainteresovaných strán poskytlo odpovede z 27 členských štátov Takisto sme dostali informácie od inštitúcií ako napríklad Intercity. Výsledok tohto, výsledky tohto prieskumu sú zverejnené na webovej stránke Výboru regionov. Opäť by som rád zdôraznil, že náš prístup bol prístupom z dola nahor. To znamená, že my sme zohľadňovali stanoviska tých, ktorí sú zodpovední za implementáciu takýchto programov. Poviem ešte, že mám niekoľko kópií tohto stanoviska. Ak by teda niekto mal záujem, tak eh, sa môže na mňa obrátiť. Najskôr chcem zdôrazniť kľúčovú úlohu politiky súdržnosti z hľadiska sociálneho a ekonomického. My sme dospeli k nasledovným záverom. Stupeň rozvoja regiónov sa líši, ale veľký pokrok bol dosiahnutý práve vďaka politike súdržnosti v minulosti. Chcem však povedať aj to, že v niektorých prípadoch tieto e, rozdiely v rozvoji sa prehlbujú. Je to aj kvôli ekonomickej a finančnej kríze. Tá dolahla na všetkých nás. Preto sa zdôrazňuje hlavne nasledovné. Politika súdržnosti musí sledovať potreby rozvoja miest a obcí. Taktiež treba podporiť stratégiu Európa 2020 ale čo sa týka reformy politiky súdržnosti, tu bol zaznamenaný istý pokrok. Ja chcem zdôrazniť špecifickú úlohu partnerstiev v tomto kontexte. O dokumente sa teraz rokuje na úrovni členských krajín a Európskej komisie. Zásada partnerstva nie je cieľom ako takým, ale je to predpoklad pre úspech politiky súdržnosti. treba pamätať na to, že kompetencie sú na troch úrovniach. Na úrovni EÚ, úrovni členských krajín a potom je tu ešte miestna úroveň. A tá miestna úroveň je zodpovedná za e, implementáciu, to už som spomenul. Hovoríme teda o viac úrovňovej správe. Tu netreba zabúdať ani na subsidiaritu a musíme pamätať aj na to, že treba zohľadňovať skutočné potreby pri projektoch na regionálnej a miestnej úrovni. Ak eh, vyhodnotíme partnerstvo, ak by sme ho mali vyhodnotiť, tak by sa dalo povedať, že partnerstva sú vo všetkých členských krajinách s istými rozdielmi. Ja stále hovorím o výsledkoch našej štúdie sú rozdiely však aj medzi niektorými regiónmi. Partneri sa e, zúčastnili na diskusii, ale často táto diskusia je na takej povrchnej úrovni. Niekedy sa nevyvinuli skutočné partnerstva. 70 respondentov uviedlo, že sa zúčastnili na všetkých e, konzultáciách a verejných prezentáciách, ale povedali, že čo sa týka uplatňovania, <clears throat> tak e, tam už to tak nevyzeralo. No a v neposlednom rade sa povedalo, že partnerské dohody by mali byť e, podpísané aj regionálnou a miestnou úrovňou. Ak by sa to stalo, tak by sa zaručil skutočne partnerský vzťah. Teraz prejdem k ďalšiemu bodu. Ide o finančné prostriedky. Tie sú pre uplatnenie e, veľmi dôležité. Treba stále mať na pamäti súčasnú krízu, a miestne úrady samozprávy trpia nedostatkom financií, to treba zmeniť, treba zaručiť financovanie na rôznych úrovniach a aj zaručiť prístup alebo zlepšiť prístup k rôznym finančným možnostiam, nástrojom. To zlepší jednoznačne uplatňovanie, realizáciu tejto politiky. Vieme, že využitie prostriedkov sa zdvojnásobilo. Je však e, potrebné pozrieť sa na to, ako sa toto odzrkadlí na e, regionálnej a miestnej úrovni. Až neskôr <clears throat> sa môžeme snažiť viac využívať e, existujúce nástroje. Teraz investičné plány. Na jednej strane máme európske prostriedky a na druhej strane máme činnosť Európskej investičnej banky. Prostriedky v fonde by sa nemali automaticky presúvať na iné ciele. A ešte jedna vec, ktorá bola zdôraznená a o ktorej sa často hovorilo, aj v rámci otvorených dní. Ja tu hovorím o zjednodušení. O zjednodušení sa hovorí už istý čas, ale žiaľ vidíme, že ten postup nevždy je zjednodušený. Nie, naopak skôr je komplikovanejší ťažkopádnejšia, teda to bráni aj realizácii. Systémy sú príliš komplikované aj tie nové e, finančné mechanizmy. Na jednej strane vidíme, že veľmi často samozprávy neovládajú dobré postupy a na druhej strane je to niekedy príliš komplikované na realizáciu. Výsledkom je, že tie výsledky nie sú až tak pozitívne, ako by sme si boli želali. A taktiež prehnané transponovanie legislatívy eh, alebo aký do vnútroštátnej legislatívy. To je ďalší bod. My očakávame, že bude dosiahnutý skutočný pokrok aj vďaka skupine na vysokej úrovni. Skutočne dúfame, že politika súdržnosti prinesie očakávané výsledky. Ak dovolíte, spomeniem ešte aj e, zlepšenie e, manažmentu. E, sú tu rozdiely medzi krajinami a technická pomoc, asistencia by bola vítaná tak aby sa posilnil manažment. Na záver ešte jedna poznámka, ak dovolíte. Ide o podmienečnosť ex ante. Ak meška príprava dokumentov, tak to samozrejme ovplyvňuje samotnú realizáciu. My sme už v druhom roku nového finančného výhľadu a niektoré krajiny ešte ani e, nejako nezačali programy e, uplatňovať a bolo by to viac než potrebné. Samozprávy teda očakávajú istú zmenu a pridanú hodnotu. Podmienečnosť ex ante To je samozrejme dôležité, ale nemalo by to byť na úkor regionálneho a miestneho vývoja, teda hlavne v kontexte implementácie. Ešte jedna veta na záver. E, stále ide o politiku súdržnosti. Aj v našom stanovisku to stojí. Cezhraničná spolupráca, e, využívanie nových nástrojov, nových opatrení. Dôležité je nasledovné. Politika súdržnosti je v zásade regionálnou politikou a treba sa vyhnúť prehnanej centralizácii, a to na všetkých úrovniach. Existujú také tendencie, sú viditeľné, ale môžu mať aj negatívny dopad na využívanie fondov súdržnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, vážení kolegovia. Teraz dáme priestor diskusii. Z časových dôvodov vás poprosím, aby ste sa zmestili do minúty. Nemám zatiaľ zoznam. Chcel by sa niekto vyjadriť? Ms. Vana. Mr. Van Miltenburg. Yeah, thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem za vysvetlenie, za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli, tak ako výskumný inštitút, ale aj na úrovni regionov. Tri pripomienky, ak dovolíte, stručne. V jednom zo záverov hovoríte o administratívnom bremene, ktoré sa asi zvýši kvôli e, výraznejšej centralizácii v niektorých členských krajinách. Môžete povedať, prečo očakávate takéto e, zvýšenie e, administratívneho bremena, že bude viac práce napríklad v Nemecku, kde nie je operatívny program pre každú spolkovú krajinu. Ďalšia vec. Mohli by ste povedať trochu viac o kvalitatívnych rozdieloch pri jednotlivých dohodách o partnerstvách máte e, kvantitatívny prístup, ale mňa zaujíma aj kvalita. A e, posledný bod, bod dá sa stále hovoriť o jasnom zacielení tematických e, cieľov. Keďže hovoríte, že sa v viacerých krajinách využívajú automatické ciele a čo by ste odporúčili do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Palčák. Ďakujem. Chcem nadviazať na zástupcu výboru regionov, ktorý e, zásadne zdôraznil stanovisko výboru regionov. Ja som si všimol, že výbor regionov skonštatoval, že viac ako 70 respondentov v rámci prieskumu v členských krajinách má pocit, že v prípravnej fázi dohôd o partnerstvách operatívnych programov sa potreby samozpráv zohľadňovali iba čiastočne, ak vôbec. To je veľmi závažný problém podľa mňa, pretože nie je možné prehliadať stanoviska samozpráv, či už miestnych alebo regionálnych. Je to zaražajúcejšie o to viac, keď si uvedomíme, že partnerstvo nebolo plnohodnotné. Partnerstvo v súlade s etickým kódexom EÚ a je to súčasť európskeho AK Ja sa pýtam, či to znamená, že v tejto oblasti dochádza k porušovaniu európskeho práva. Teda hlavne, čo sa týka rešpektovania pravidiel partnerstiev. Teda či je to v niektorých krajinách skôr e, formálne rešpektované. Zaujíma ma aj názor kolegov, aj e, zo strany zástupcu výboru regionov, ako aj autora štúdie. Ďakujem pekne, pani Vana. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať za prezentáciu štúdie aj za vystúpenie zástupcu výboru regionov. Bolo to dosť kritické ja by som sa opýtala podobne ako predrečník. Aj podľa mňa sa štúdia zameriava skôr na kvantitatívne aspekty, nie až tak na kvalitu ani na podrobnosti a preto dve doplňujúce otázky. Najskôr podmenečnosť ex ante. Mohli by ste povedať niečo o príčinách, prečo sa to nedodržiava a čo e, robia členské krajiny na splnenie podmienečnosti ex anmo. Je to zaujímavé, možno, že je to v tej dlhšej verzii, ja som žiaľ na to ešte nemala čas, preto sa pýtam a potom ďalšia otázka, e, realizácia par- princípu partnerstva. E, vo vašej štúdii to vyznieva veľmi pozitívne. My e, vieme z terénu od aktérov, hlavne od občianskej spoločnosti a civilných partnerov, že sú, aby som to pozitívne vyjadrila, veľké rozdiely pri e, implementácii aj vôbec pri definícii toho, kto je zúčastnená strana, aj keď vo vašej štúdii tá implementácia zásady partnerstva vyznieva veľmi pozitívne. Takže možno, že niekoľko slov o praxi, tak ako ste ju vyzažili. Ďakujem pekne, pani Preson. Moja otázka sa týkala tematickej koncentrácie, ale na úrovni regionov, pretože je jasné, že ak hovoríme o veľkých krajinách, kde tie fondy sú rozdelené podľa regiónov, tak potom, e, tak ako je naznačená tá tematická koncentrácia, to znamená, že všetky regióny použili všetky, alebo takmer všetky témy, alebo že jednoducho, keď sa urobí nejaký sumár na úrovni celej krajiny, v konečnom dôsledku všetky témy boli využité. Ale že každý teda región akoby mal sa sústredil na tri principiálne alebo zásadné témy, pretože to je veľmi rozmanité. Je samozrejme, že na úrovni celej krajiny tá koncentrácia neexistuje, ale my hovoríme o programoch, ktoré sú určované podľa regiónov. Čiže otázka je, či na úrovni tých jednotlivých regiónov bola takáto tematická koncentrácia alebo nie. Ešte, Madame D'Amato. Pani D'Amato, posledná otázka. E, ďakujem pekne krátke otázky. Chcela som sa spýtať, či vzhľadom k tomu, že dohody o partnerstve veľmi často sú falšované, je to taký silný, silný, silné vyjadrenie, vezmite to v úvodzovkách, to berte, respektíve nie sú e, zostavené úplne dokonalým spôsobom alebo ani deklarované e, v tých operačných programoch. Ja by som sa chcela spýtať hlavne na e, smerom na výbor regionov, pretože tí majú úzky vzťah k, práve k oblastiam a regionom, e, že či by nebolo vhodné napríklad navrhnúť nejaké línie usmernenia, také významnejšie, väčšie a potom aj také menšie. Potom som sa chcela spýtať ohľadom tých tematických cieľov, či by nebolo lepšie navrhnúť smerom na menej rozvinuté regióny, sústrediť sa na menej tých tematických cieľov a potom nakoniec, pokiaľ ide o asist, e, technickú pomoc, čo navrhol konkrétne výbor regionov. Vieme, že sú niektoré operačné programy aj v rámci tých národných programov, ktoré sú venované pomoci, správe a programovaniu. Ale samozrejme sú tu regióny, ktoré ostávajú menej rozvinuté a potom aj tento typ asistencie alebo pomoci nedosiahol tie želané výsledky. Preto sa pýtame, aké sú konkrétne opatrenia. Pani nailon, ste pripravená zareagovať na tieto otázky? Tak 3 až 5 minút. Uh, áno, myslím, že relatívne som. Pokiaľ ide administratívnu záťaž, myslím, že čo tu my chceme povedať, a to by som chcela možno ešte raz zdôrazniť, je, Čiže hovoríme tu o výskume, ktorý vychádza z dohod o partnerstve ako dokumentoch. Je to relatívne malá e, štúdia, alebo najprv bola, nakoniec sa trochu zväčšila, ale napriek tomu sme sa nedostali až na regionálny, regionálnu úroveň a nepozreli sme sa na regionálne, opäť skôr na tie partnerské dohody ako také. Keď je tu prvú otázku, administratívna záťaž, máme veľa nových prvkov v tejto e, v tomto programovacom období znižuje sa počet OP, ale napríklad v prípade Rakúska, ktoré, to tiež, ktoré sa to tiež uvádza ako príklad, predtým bolo 9 regionálnych programov, teraz jeden program, ale samozrejme regionálna koordinácia v rámci krajiny naďalej existuje. Naďalej je tu potreba zabezpečiť, že všetky lender sú dobre zastúpené v rámci toho jedného operačného programu. A je to teda teraz jeden nový systém, ktorý už nie je eh, pod kontrolou jednotlivých regionov, ale pod kontrolou centrálnej vlády. A teda tá administratívna koordinácia je e, väčšia, pretože potrebujú navzájom si to koordinovať medzi regiónmi. Potom sú aj viac fondové programy, tie by mali byť zjednodušením. Mali by sa bezpečiť to, že tie fondy budú lepšie koordinované, ale samozrejme tiež to zahrňa viac stretnutí, viac organizácie, organizovania a ide o vlastne takú také nové aktivity, nové teritorium pre administratívu. Pokiaľ ide o kvalitu partnerských dohod, to je otázka, ktorú ja si netrúfam zodpovedať. V tej štúdii sme ukázali, aké tie partnerské dohody, alebo čo pohovoria tie dohody o partnerstve, sme to začali syntetizovať a povedať, čo je v tých partnerských dohodách uvedené, ale použili sme tak veľa expertov, každý z nich eh, má trochu iný prístup k veci a Nebolo to ani hodnotenie dohod o partnerstve. Išlo iba o to, čo je obsiahnuté v nich, takže to by som si určite netrúfla hodnotiť. Ako je možné povedať, že v niektorých partnerských dohodách, dohodách o partnerstve, niektoré veci neboli dobre nastavené, napríklad pokiaľ ide o e-koheziu alebo integračné prístupné, možno, že tie opisy neboli veľmi precízne ale možno častočne aj preto, že tam je veľmi málo usmernení, pokiaľ ide o to, ako to malo, alebo ako by to malo vyzerať. Ehm, pokiaľ ide o tematické ciele, súhlasím s našim kolegom, ktorý hovorí, že na úrovni krajiny je to odlišná vec. Treba všetky tematické ciele pokryť na úrovni krajiny a nájsť, napríklad, a aj tak nájsť teda koncentráciu v rámci regiónu a najmä pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú veľký počet operačných programov, ako napríklad Taliansko alebo Španielsko, tam je pravdepodobne väčšia e, variácia na úrovni operačného programu. Ale aj keď má krajina menej OP alebo iba jeden OP na fond, tak ešte aj tam je relatívne široké využitie e, odlišných tematických cieľov, e, pričom sa zároveň rešpektuje, rešpektuje tie percentá alebo tematické koncentrácie, ktoré sa vyžadujú na základe nariadenia. Pokiaľ ide o nesplňanie podmienok ex ante, tak e, nebolo to nejakým cieľom našej štúdie analyzovať, prečo podmienky ex ante neboli splnené, iba sme chceli povedať, či boli, alebo kde boli a kde neboli splnené. Tak Regi vykonáva komplexnú štúdiu podmienok ex ante, tam je to mm, pomenované detálnejšie. Ale v prípade napríklad tých podmienok, ktoré boli najmenej e, splnené, napríklad doprava, e, odpadové hospodárstvo a tak ďalej, tak tam tie podmienky neboli splnené, tie ex ante, pretože nám chýbal nejaký dobrý plán alebo e, systém pokiaľ ide možno o ocenenie vody, alebo teda, ak som povedal, vodného hospodárstva alebo od, e, takto, od, odpadového hospodárstva alebo doprava. Tak. či to je dôvod, prečo tie podmienky ex ante tam neboli e, splnené. A pokiaľ ide o podmienku ex ante v prípade IT systémov, to všetko by malo byť, alebo tak sa očakáva, malo by byť splnené a, a čas čase písania tej štúdie to malo byť teda splnené. Ale pritom boli ešte aj nejaké členské štáty, ktoré ešte iba inštalujú tieto IT systémy a povedali, že tie systémy ešte nie sú plne nainštalované, ale kým sa e, spustia tie operačné programy, tak dovtedy by mali byť tak. Pokiaľ ide o princíp partnerstva, to, čo my sme tu prezentovali, je to, ako sa to prezentuje v dohodách o partnerstve a nie ako je to e, v realite e, pretavené. Ja som sa e, venoval tej rakúskej situácii tam bolo naozaj veľké zaangažovanie aj mm, eh, regionálneho, aj lokálneho, lokálne úrovne a boli tam aj mnohí sociálni eh, eh, partneri, ako napríklad mimovládky, predstavitelia, napríklad ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí a iné organizácie občianskej spoločnosti. Čiže opäť je to veľmi špecifické, pokiaľ ide o implementáciu E, takýto dohôd v rámci celej EÚ. Možno v Rakúsku teda bol takýto príklad, inde možno je tá situácia úplne iná, to tým chcem povedať. Ďakujem pekne, myslím, že ste to všetko vlastne v zásade prebrali. Ešte e, bola tam otázka pani Demato pre pána Vergiera. Možno k tomu by ste sa mohli e, stručne vyjadriť? Ďakujem pekne. Možno tam boli dokonca dve otázky. Prvá otázka bola, prvá sa týkala celkové hodnotenia týchto vzťahov partnerstva. A toto hodnotenie vychádza zo skutočných faktov, ktoré sme získali vďaka tomu internetovému prieskumu. Ale chcel by som zdôrazniť, a uvedomujeme si to, aká je situácia e, v krajinách, e, alebo že teda sú tie situácie odlišné, či už v rámci krajiny, alebo aj medzi krajinami. Všetko závisí od e, rešpektovania princípu subsidiarity a iných princípov. Komisia preto navrhuje detailné študovanie týchto mechanizmov, tak aby boli osvetené postupy identifikované a navrhuje sa, aby sa pripravili region, teda e, dokumenty k regionálnym partnerstvám, alebo aby boli zaangažované práve tieto miestne a regionálne úrovne do prípravnej fázy partnerských e, dohod, dohod o partnerstve. A to by nám umožnilo, aby táto, toto viac úrovňové riadenie, administratíva, správa mohli byť e, implementované. Sú tam rozdiely aj pokiaľ ide o kvalitu Technická pomoc častokrát sa používa iba na základné úlohy. Predpokladám, že sú väčšie problémy ďalšie, e, alebo viac problémov, tak, e, alebo komplikovaných situácií v prípade nových členských štátov. E, technická pomoc by mala byť sústredená na prípravu na implementovacie, implementačné dokumenty a mali by sme sa sústrediť najmä na implementáciu, alebo teda najprv prípravu, potom implementáciu toho projektu. To by bolo najviac prospešné. Sú aj iné mechanizmy, ktoré sú v dispozícii, ako napríklad výmena osvedčených postupov a niektoré ďalšie. Ďakujem pekne, uzatváram túto diskusiu, ďakujem za vaše prezentácie. Budeme túto tému naďalej sledovať. Spomínali ste aj vy ďalšiu analýzu, ktorá sa bude tu na výbore REGI e, tiež predstavovať. Takže ešte raz ďakujem pekne za vašu prítomnosť a takisto aj pánovi Žagarovi za jeho vystúpenie. Dobre, ideme ďalej v programe. Bod číslo 5. Prvá výmena názorov k téme, ktorá je našou iniciatívnou správou, nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 až 2020, integrované územné investície ITI a miestny rozvoj vedený komunitou CLLD. Spravodajkyňou je pani Tomašič. Viete, že v tom programovacom období 2014-2020 sme zaviedli dva nové nástroje, aby boli splnené ciele teritoriálnej súdržnosti, teda máme tu jednak ten rozvoj, miestny rozvoj vedený komunitou CLLD a potom tie integrované územné investície ITI. Prvé skúsenosti e, s týmito novými nástrojmi alebo nejaké problémy e, s ich implementáciou, to je téma, ktorým sa budeme venovať. E, ktorým sa budeme venovať. Pani Tomašič chce návrh správy pri predstaviť 3. E, novembra na stretnutí a potom hlasovať sa bude vo februári budúci rok. Chcem vám e, pripomenúť, že máme na diskusiu maximálne 35 minút a poprosím e, pani Tomašice, aby vystúpila, aby odprezentovala svoju prácu. Ďakujem pekne. Kolege, zástupníci, predstavníci komisie, Ďakujem pekne, vážení zastupcovia komisie, vážení poslanci, vážené poslankyne. V roku 2014-2020 sa Európska únia bude sústredovať najmä na tému e, územnej súdržnosti. Finančné výhľady, ktoré tu máme v rámci legislatívneho rámca štrukturálnych fondov a investícií, tiež zohľadňujú tieto teritoriálne, špeciálne teda teritoriálne nástroje, ako sú teda CLLD a IT. Ide o nástroje, ktoré majú integrovať teritoriálne stratégie. Využívanie týchto odlišných fondov umožní e, podporiť miestny rozvoj. Ten sa rozvíja na rôznych e, prioritných v rámci rôznych prioritných oblastí. A takisto budeme vďaka tomuto mať defin, definované E, priority, ale na to si bude, e, bude potrebné, aby sme e, vlastne, vlastne zo so strategického rámca podporovali uplatňovanie nových noriem. Tento, alebo táto iniciatívna správa chce vyhodnotiť prvé skúsenosti členských štátov a osvedčené postupy, pokiaľ ide o aplikovanie týchto dvoch nových nástrojov. A hovoríme tu o všeobecnom Eh, implementovaní politiky územného rozvoja na obdobie 2014-2020. Takisto budeme analyzovať prekážky, ktoré sú eh, v tejto oblasti a prípadne navrhneme aj nejaké e, riešenie, ako lepšie tieto veci robiť do budúcna. V Európe máme momentálne mnohé výzvy, či sú ekonomické alebo sociálne a preto potrebujeme sústredený e, sústrediť sa na, na konkrétne e, praktické riešenia. Treba pamätať aj na multidimenzionálne, e, multidimenzionálny prístup k týmto otázkam, tak aby sme zohľadňovali potreby jednotlivých území, jednotlivých regiónov. Treba ísť e, ďalej, ako sú len tie tradičné e, obmedzenia e, tradičnej bežnej administratíve. Potrebujeme dosahovať koordinálnym e, spôsobom E, splnenie týchto spoločných cieľov. O to nám ide. Článok 7 hovorí o tom, že 5% prostriedkov Federu e, pôjde na práve takéto integrované aktivity, pokiaľ ide o trvalo udržiteľný mestský rozvoj a A o tomto presne hovoria aj tieto integrované územné investície ITI. ITI zároveň ráta s rôznymi operačnými programami pre jednotlivé členské štáty, tak aby sa zohľadňovali charakteristiky jednotlivých e, území. Väčšina členských štátov e, schválila CLLD v rámci asociačných dohôd. A to nám ukazuje, e, aký dôležitý miestny rozpočet v súčasnosti je. Bohužiaľ, ale častokrát verejná správa nie je až taká naklonená tejto, tomuto miestnemu rozvoju a častokrát vidíme, že existuje nedostatok e, dôvery medzi centrálnou úrovňou a miestnou úrovňou. A práve preto potrebujeme mať k dispozícii takú stratégiu, ktorá bude istým spôsobom ovplyvňovať e, jednotlivých aktérov tak, aby verejná správa mohla využiť E, tie možnosti, ktoré má pri e, verejnom, e, teda v miestnom rozvoji. Treba konať zodpovedne. Zodpovedne tak, aby sme dosiahli konkrétne výsledky a práve preto potrebujeme rozvojové stratégie, ktoré by boli stabilné a ktoré by boli dlhodobo stabilné. Preto potrebujeme podporu na všetkých úrovniach, aj európskej, aj národnej, aj regionálnej, aj miestnej. potrebujeme časa prostriedky na to, aby e, sa mm, tento program CLD mohol v praxi naplniť. A to závisí od e, lokálneho kontextu a od schopnosti a skúsenosti jednotlivých organizácií a miestnych aktérov. Dokonca aj tí, ktorí majú najväčšie skúsenosti, potrebujú 6 e, mesiacov až 12 mesiacov na to, aby celý tento cyklus mohli spustiť. Kom, mm, proces je komplikovaný najmä preto, lebo miestne komunity sú tiež e, odlišné, rozmanité a zložité. V prípravnej fáze môžeme nájsť e, rôzne nové myšlienky, nové zdroje, nové príležitosti a v tomto zmysle e, keď podporíme novú smernicu až už v tejto prípravnej fáze, tak určite je to na prospech neskôršieho úspechu. Napriek rozdielom, ktoré sú medzi členskými štátmi, väčšina stratégií miestneho rozvoja musí zohľadňovať zmeny v kontexte, e, v lokálnom e, kontexte a musí reagovať na rôzne otázky. Napríklad schopnosť e, miestnej administratívy, nezamestnanosť, náklady na život v bežnej rodine, verejné investície, súkromné investície, chudoba, klimatické zmeny, sociálna exklúzia a tak ďalej ak chceme posilniť kapacity, tých možností je viacero. Napríklad môžeme investovať alebo meniť e, e, systémy informácií, môžeme podporovať konkrétne organizácie, môžeme e, podporovať rozvoj programov alebo napríklad vzdelávanie vo všeobecnosti. Takisto potrebujeme mechanizmy, ktoré by vykonávali monitoring a takisto hodnotenie, tak aby sme reagovali na požiadavky administratívnych orgánov. A to nie sú nejaké čisto formálne požiadavky na to, aby tie náklady sa nejakým spôsobom odôvodnili. Treba ich e, nastaviť takým spôsobom, aby poskytovali efektívnu informáciu miestnym partnerom. Takisto potrebujeme postupy monitoringu a hodnotenia v rámci tejto stratégie. To e, znamená, že e, išlo by o nástroj, ktorý by jasne povedal, čo funguje, čo nefunguje a umožnil by nám prispôsobovať stratégiu meniacemu sa prostrediu. Treba kombinovať e, merateľné a jednoznačné ciele s mechanizmami vyhodnocovania a to nám umožní e, dosiahnuť to, aby lokálni aktéry mohli vytvoriť e, veľmi praktické a dôveryhodné stratégie, ktoré zároveň by boli adaptovateľné. Proces vyberania projektov musí byť transparentný a nesmie byť diskriminujúci Takisto treba garantovať, aby existoval nejaký systém príjmania rozhodnutí, ktoré, e, ktorý by e, teda bol v súlade s uplatňovaním týchto rozhodnutí. Treba vyjasniť všetky etapy príjmania rozhodnutí, aby boli transparentné. Takisto treba garantovať akceptovanie zodpovednosti a nejaký istý prvok aj v oblasti zdrojovej, pokiaľ to bude potrebné, teda hovoríme o zdrojoch. Takisto potrebujeme nejaký systém arbitráže, e, ktorý by bol objektívny a nejaké zmerovacie nástroje, ktoré umožňa e, prekonať administratívne alebo finančné problémy, ktoré vyplývajú zo sporov, ktoré prebiehajú medzi jednotlivými úrovňami administratívy, pokiaľ ide o tie e, projekty, ktoré v rámci tohto programu bežia. Viac eh, fondové financovanie je naďalej výzvou pre jednotlivé strany, najmä pokiaľ ide o CLLD a IT. A práve preto potrebujeme ratať alebo mať k také nástroje, ktoré nám umožnia tieto, nástroje, tieto, tieto programy v praxi vykonávať. Preto chcem podporiť e, e, a oceniť vzniknutie výboru na vysokej úrovni pre zjednodušenie a takisto aj výboru pre lepšiu legislatívu. V rámci procesu zjednodušenia potrebujeme vytvoriť spoločný e, základ na riešenie e, spoločných problémov, pretože odporúčania v jednej krajine môžu zase vytvárať e, problémy v inej krajine, pokiaľ nebudú navzájom vnímané v istom prepojení. Chcem sa spýtať komisie, akým spôsobom bude monitorovať ITI a CLLD a aká bude úloha monitorovacieho výboru v tejto otázke. Mm, nakoniec by som sa chcela poďakovať eh, tým spravodajcom za kooperatívny prístup, sú naďalej k dispozícii. Toľko z mojej strany eh, prvá správa, určite aj ja sa veľa od vás dozviem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, kolegovia, máte priestor. ako som počul pán Buda, chcel vystúpiť, nech sa páči pán Buda. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc uh, raportoarei. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pani spravodajkyni za prezentáciu a za veľmi užitočnú schôdzu, ktorú sme mali v Štrásburgu. Sme veľmi radi, myslím, že komisia vypracuje mechanizmus, ktorý umožní lokálny ako aj regionálny rozvoj. Keď riešime túto záležitosť, tak musíme sa odpichnúť od veľmi dôležitej záležitosti z nášho pohľadu a to je vysoká miera diskrepancií v Únii. My si musíme uvedomiť, že akékoľvek mechanizmy, akékoľvek páky, ktoré máme k dispozícii, na to, aby sme podporovali miestne komunity, tie musia byť zjednodušené. Pretože veľmi často sme diskutovali s ľuďmi na rôznych úrovniach, s ľuďmi z miestnych samozpráv, z ústrednej správy a všetci si stiažujú na mimoriadnú byrokraciu, ktorá existuje. Preto je dôležité, aby tá komisia zohľadnila, aby sa ubezpečila, že tento mechanizmus bude pružný a taký, ktorý budú môcť využívať dotknutý, dotknuté strany. Je to dôležité aj pre miestne spoločenstva, keď ide o vývoj na miestnej a podregionálnej úrovni. My často diskutujeme o tom, čo je to subsidiarita, čo to vlastne znamená, to vlastne znamená ale, že tie rozhodnutia majú byť príjmané na miestnej úrovni, pretože na tej miestnej úrovni sú sústredené všetky tie poznatky, pokiaľ ide o potreby tohto regiónu alebo oblasti a ako ich riešiť. Preto je dôležité, aby sme nad tým uvažovali a aby sme si ozrejmili, ako formou tejto správy budeme riešiť túto otázku. Musíme sa ubezpečiť, že výsledky budú dobré, ako náhle príde k investíciám a že je zabezpečená miera návratnosti investícií. Napríklad e, v Rumunsku, namiesto toho, aby sme vnímali tie, e, ten prospech na lokálnej úrovni, skôr je to hmatateľné na ústrednej úrovni, centrálnej úrovni. Preto potrebujeme mechanizmus, ktorý nám umožní vytvárať pracovné miesta na tej miestnej úrovni, ale ktorý zároveň nám pomôže na pomoc miestnym orgánom nasmerovať získané prostriedky do nových projektov. Budeme o tom hovoriť so spravodajkňou na budúci týždeň a ja dúfam, že sa nám podarí vytvoriť veľmi užitočný mechanizmus pre miestne orgány. Ďakujem pani Rodríguez. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni za úsilie, za stretnutie a ja dúfam, že táto diskusia tiež e, sa premietne do súdržnej a dôležitej diskusie, ktorá počiarkne dôležitosť súdržnosti. Našim cieľom na tomto výbore je umožniť európskym nástrojom kohezie správnu aplikáciu. Máme dva nástroje, ktoré podporujú európsky rozvoj súdržnosti, ITI, CLLD a ja mám niekoľko podnetov, ktoré by som sa chcela podeliť. Implementácia týchto nástrojov je súčasťou stratégie 2020 a v Európskom parlamente a aj na tomto výbore je našou úlohou podporiť akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje integrovaný miestny vývoj a ktorý posunie podstat, teda dôležitosť toho mestského rozmeru ako súčasť politiky súdržnosti. Myslím si, že tie ten miestny rozvoj e, musí byť schopný naplňať aj také územné ciele, ktoré zapadajú do národnej stratégie. Myslím, že toto je viditeľné aj zvonka únie. Ja pochádzam z okrajových regiónov, z okrajového regiónu. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme zabezpečili vhodnú spoluprácu medzi miestnymi, národnými, centrálnymi orgánmi väčšinou na tej mikroúrovni, na tej lokálnej úrovni, väčšinou vedia tie orgány, aké sú osobitné požiadavky a potreby oblasti, ale možno nie sú tak zbehli vo veciach, ktoré sa týkajú ten centrálnej úrovne. Inde sme zase hovorili o tom, že by mala byť možnosť koncentrovať rozpočet, pokiaľ ide o technickú pomoc. Mali by sme zduplovať, zdvojnásobiť tie technické štruktúry. Keby sme mali byť efektívny a účinný, tak by sme mali opätovne zaviesť služby pre technickú pomoc. A to by mala byť súčasť dialogu a spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami, pretože to sú tie, ktoré majú ten know-how a ktoré musia byť zapojené do zdieľania takéhoto know-how a takýchto znalostí a pričom musia zabezpečiť, že to bude na prospech únie. Hovorilo sa na prvej schôdzi aj o pružnosti, o flexibilite a to by malo byť e, samozrejme a malo by to byť súčasťou právneho rámca, tak aby všetci zainteresom, všetky zainteresované strany, ktoré sú v tom procese implementácie alebo navrhovania tohto projektu, aby boli zhromaždení. Toto e, pokrýva isté osobitné situácie, aj kontexty, ale je nevyhnutné e, koordinovať to úsilie a tú činnosť. Samozrejme aj siete môžu pomôcť pri týchto snahách a tým pádom aj ten lokálny rozmer je zapojený do vypracovania tých regionálnych a národných plánov a to platí aj opačne. Pokiaľ ide o tie rozdielne pripomienky, ktoré zazneli, tak jedna vec je z nich jasná a síce jeden taký podstatný problém sa týka toho, že bude správne pochopený takýto nástroj na miestnej úrovni. Som trocha skeptická, pokiaľ ide o zriadovanie ďalších orgánov na riešenie konfliktov alebo nejakých sporov. Myslím si, že to nepomôže tej situácii. Ja si myslím, že už teraz existuje to vhodné fórum, ktoré rieši nezrovnalosti. A ako som už povedala, Myslím si, že to rozhodovanie o tom, kto bude čo robiť, kto bude mať za čo zodpovednosť v rámci celého toho reťazca projektového, to je mimoriadne dôležité. Sústredenie sa na implementáciu, monitorovanie, analýzu na európskej úrovni, ale to vždy v súčinnosti s tými, ktorí sú zodpovední za miestne, regionálne a národné programy. Je naozaj dôležité, či už hovoríme o lokálnych, regionálnych alebo národných programoch, aby sa toto zabezpečilo, ale myslím si, že je podstatná aj neformálna analýza spôsobu, ako fungovali tieto európske projekty, ako fungovali aj samotné nástroje. Takáto aktivita by mala byť vnímaná vždy ako niečo konstruktívne, pričom sa sústredujeme na osvedčené postupy, pokiaľ ide o užívanie tých európskych fondov. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len znova pripomenúť, aby ste boli struční vo vystúpeniach. Je to prvá výmena názorov. A skôr ako dám slovo pani Damato, Chcem vás informovať, že požiadam pána Polčaka, aby pokračoval potom vo vedení schôdze, pretože ja sa stretávam s našim nadchádzajúcim hostom. Stretávam sa s ministrom z Rumunska a pán Polčak bude potom predsedať. Pani Dama, to nech sa páči. E, ďakujem pekne, veľmi stručne ja e, nebudem zbytočne detaily hovoriť a ja pôjdem tým návrhom podnetom. Tieto dve, dva nástroje majú zlepšiť e, vývoj a teda aj situáciu, pokiaľ ide o rozdelené nástroje, ktoré sa týkajú územného rozvoja a my všetci chceme vedieť, ako budú fungovať a ako napríklad miestny vývoj, ktorý sa týka participatívnej zložky, ako sa premietne do jednotlivých e, operačných programov do konca roku 2017 Avšak je tu riziko, že tieto dva nástroje v prípade, že nebudú sprevádzané schopnosťou nastavenia programovania a takisto efektívneho, efektívneho pretavenia na úroveň regionálnu, takže sa môžu stať s tým bumerangom, ktorý sa nepríjemne vráti e, miestnej a regionálnej úrovni. Tie už čelia mnohým problémom, ktoré sa týkajú zjednodušenia, o tom budeme ešte ďalej hovoriť aj dnes. E, chcem zdôrazniť tak, ako to bolo aj vo stanovisku výboru regionov, bola tu istá kritika znesená z dôvodu toho, že nebola použitá žiadna jasná metodika, pokiaľ ide o zapracovanie toho ITI do tých dohôd o partnerstve. Preto by bolo želateľné, keby e, tu bola väčšia komplexnosť a kompletnosť tých údajov, ktoré sa týkajú práve tohoto. Možno viac ako kedykoľvek predtým, to, ten, ten, ten princíp alebo zásada partnerstva, ako sme videli dnes, to je jedna z podstatných vecí, aspoň pokiaľ ide o mapu koheznej politiky Čiže je nevyhnutné to definitívne aplikovať, aj pokiaľ ide o stratégie, ktoré majú byť realizované a pokiaľ ide aj o tých odkladaných miestnych aktérov, ktorí majú byť zapojení. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Brius. Oui, merci, merci. Ďakujem pekne. Aj spravodajkyni sa chcem poďakovať. V prvom rade uvediem tie argumenty, ktoré som už uviedol minulý týždeň v Štrásburgu, teda že ITI majú zlepšiť e, územnú súdržnosť a pritom e, sa to ťažko v praxi realizuje a hrozí e, skutočne, že cieľ nebude dosiahnutý. A to preto, že ITI sú zložité. Ako povedala pani Tomašič, chýba dôvera medzi národnými a miestnymi partnermi a to opäť ohrozuje dosiahnutie cieľa. Integrované územné investície sa môžu ťažko realizovať kvôli administratívnym rozdielom v jednotlivých členských krajinách. Samozpráva nemá vždy potrebné informácie o projekte, ktorý, o ktorý má záujem e, verejné orgány nevždy vedia e, využívať e, európske financie. Je to opäť z dôvodu komplexnosti, takže treba jednoznačne e, uskutočniť zjednodušenia. Kritéria pre samozprávy sú niekedy príliš prísne zadefinované a odrádza to mnohých ktorí by aj mali projekt e, od toho, aby žiadali o prostriedky, takže istá flexibilita by tam mala byť vnesená. Chcem zdôrazniť aj to, že mnohé samozprávy e, nemajú mm, dosť energie na to, aby predložili projekty a taktiež lehoty vyplácania prostriedkov tie sú tak dlhé, že opäť odrádzajú od predloženia projektu. A tak ako povedala už predrečnička, ITI e, niekedy opakujú to, čo už v niektorých členských krajinách existuje. Po Francúzsku napríklad máme meské zmluvy a ďalšie e, a e, je to istá duplicita. Takže opäť to zjednodušenie je potrebné. ak chceme dosiahnuť ciele. Thank you very much. And now next speaker is... Ďakujem pekne a teraz pán, pán Miltenberg. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade sa chcem poďakovať a pardon, chcem sa ospravedlniť za pána Jakoviča, za tieňového spravdajcu. Poviem to stručne, samozrejme ITI a CLLD to sú nové nástroje, ale nie sú zas až tak nové. pretože ten prístup plus alebo prístup LIDE plus to bol predchodca CLLD a mali sme aj predchádzajúce verzie ITIčiek. ITIčka, osobitne pokiaľ ide o mestské a prímestské oblasti, tak tie naozaj ponúkajú veľký potenciál. Môžete skombinovať eh, kohezné fondy a Európsky fond regionálneho rozvoja spolu ESF, so sociálnym fondom, tak aby ste realizovali investície typu soft, napríklad do politik pracovného trhu. Je dobré, že sme vytvorili takúto možnosť na experimentovanie s takýmito veciami. A myslím si, že komisia mohla byť ambicioznejšia. Keď sa pozriete na odporúčania alebo na skúsenosti výboru regionov a keď sa pozrieme na to, ako, ako fungujú dohody o partnerstve, je veľa regiónov a krajín, ktoré zvažujú využitie ITIčiek a CLD nástroja. Všimli sme si, že v členských štátoch sú aj správne orgány, ktoré sa naozaj zdráhajú delegovať akúkoľvek právomoc na miestnu a lokálnu úroveň. To znamená, že nástroje nemôžu byť ani patrične správne implementované. Záverom ja dúfam, že správa pani Tomašič bude slúžiť ako nabádanie na využitie takýchto nástrojov na ich správnu implementáciu a že takisto pozbudí Európsku komisiu na to, aby sa pozrela, kde, na akých miestach je možné podporiť členské štáty, pretože niektoré členské štáty sa pomerne zdráhajú používať takéto nástroje. Musíme to vyriešiť. Ďakujem pekne. Pán Škorec, stručne, pretože o 10 minút budeme mať pani ministerku. Ešte dvaja sa hlásia o slovo, ešte aj spravodajkňa má mať slovo, pán Škrlec. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa o čo najväčšiu stručnosť. Ja vítam túto správu z vlastnej iniciatívy kolegyne Tomášič. Som presvedčený, že budeme dobre spolupracovať. Tu ide o nástroje pre územný rozvoj. Tu môžeme naozaj dosiahnuť veľa v rámci politiky súdržnosti. Členské krajiny by sa mohli interne lepšie e, rozvíjať a vlastne aj celá EÚ. V mene našej frakcie politickej skupiny môžem povedať, že nám ide o spoluprácu so samozprávami a aj o investície je pozitívne, že 5 Európskeho fondu pre regionálnu. Ehm, teda je jasné, že 5 tohto fondu nestačí. Treba využívať aj iné nástroje. To si myslí aj spravodajkyňa Tomašič. To sme skonštatovali už na úrovni tieňových spravodaj. treba odstrániť E, prekážky a nezvyšovať administratívne bremeno. Treba aj posilňovať kapacity. Vytvorí to aj pracovné miesta, dosť špecifické na miestnej úrovni a teda bude to v prospech miestneho rastu. Myslíme si, že musíme e, sa o to zasadovať, pretože to zvýši aj rast na národnej úrovni. Potrebujeme e, takéto iniciatívy. To nás dovedie k cieľu. Ani Breso e, už tu nie je. Takže ja som ďalší rečník. Chcem upozorniť na to, čo povedala aj pani spravodajkynia, teda čo funguje a čo nie. V rámci stratégie CLLD sa navrhuje niekoľko postupov z dola nahor. Majú zohľadňovať miestne osobitosti, aby sa eh, rešpektovali miestne danosti, ale E, TG Regio neústupne stojí za tým, že e, postupy v rámci metódy CLLD musia byť v súlade s obsahom operatívneho programu a nemôžu sa teda podporovať aktivity mimo týchto operatívnych programov. Realizácia programov potom nezodpovedá financiám. Podľa mňa Stratégie CLLD majú však umožniť aj financovanie projektov a aktivít, ktoré nie sú preddefinované v štandardných operatívnych programov, a to je podstata tých stratégií. Takže stratégie CLLD musia sledovať celkový cieľ operatívneho programu, ale určite nie aj tie špecifické ciele tak ako podľa mojich informácií požaduje generálne riaditeľstvo pre regionálny rozvoj. Podľa mňa ide o nerešpektovanie miestnych e, osobitostí v rámci prístupu z dola nahor. Takže toľko môj osobný poznatok e, ohľadne toho, čo až tak nefunguje pri metode CLLD, tak ako to o to žiada DG Regio. Ďakujem pekne. Takže teraz ešte na záver pani Tomáši. Ďakujem pekne. Chcem sa všetkým poďakovať za návrhy 30. novembra alebo 1. decembra. Toto bude predložené na výbore a potom hlasovanie bude nasledovať o dva týždne. V poriadku, ďakujem pekne. Teraz máme 3 alebo 4 minúty, ktoré môžeme dať eh, k dispozícii zástupkyni komisie pani Judith Roša. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto diskusiu eh, na úvod poviem následovné, My sme kládli veľký dôraz na mm, územnú súdržnosť. Ako ste si všimli, zaviedli sme nové nástroje ako ITI a e, článok 7 pre udržateľný mm, mestský rozvoj ACLLD. Je dobré poučiť sa zo skúseností a z toho, čo funguje a nie priamo v teréne. Mm, musím však povedať, že je ešte dosť skoro a všetky úrovne. Zatiaľ iba sa oboznamujú s týmito novými nástrojmi a pripravujú miestne a regionálne stratégie. Zdôrazním aj to, že právne predpisy sú dosť flexibilné, teda čo sa týka použitia týchto nástrojov. Vďaka tomu je možné ich používať jednoducho alebo aj komplikovanejšie. Súhlasím s mnohým, čo tu odznelo, teda, že treba znížiť byrokraciu a vždy nás zaujímajú konkrétne návrhy a podnety. Posilňovanie kapacít to je opäť e, niečo, kde sa musia snažiť e, všetky úrovne, národná, regionálna, ale aj Európska komisia. Máme na komisii sieť pre e, mestský rozvoj. Ide o e, stratégiu v zmysle článku 7, o jej uplatňovanie. Je tu viacero víziev. Hmm, prístup e, s využitím viacerých fondov. Uvidíme, ako to bude fungovať v teréne, ale každopádne túto možnosť členské krajiny môžu využiť. A ešte chcem povedať, že budúci rok bude bude, budú dve štúdia o článku 7 a stratégii ITI. Pozrieme sa na obsah. Dúfam, že budeme môcť vyvodiť isté závery a taktiež e, bude vypracovaná štúdia o CLLD so zapojením štyroch generálnych riaditeľstiev, ktoré ju uplatňujú. Dúfam, že do konca roka budeme mať podrobnejšie výsledky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz ideme na ďalší bod. Ide o diskusiu s pani Sevil Šajde. Je to ministerka pre regionálny rozvoj a verejnú správu Rumunska. Ako viete, náš výbor vypracoval taký, alebo má taký zvyk, že pozýva ministrov z jednotlivých členských krajín. Ide o to hovoriť o ich skúsenosti s politikou súdržnosti. E, výbor REGI je spolu zákonodárcom a zadefinovali sme novú generáciu e, politiky súdržnosti. My sa teraz chceme zamerať na to, ako sa táto e, politika uplatňuje. Som teda veľmi rada, že pani Šajde prijala naše pozvanie a bude hovoriť o nedávnych skúsenostiach Rumunska s e, uplatňovaním politiky súdržnosti a o ťažkostiach spojených s operatívnymi programami. Má to pod e, taktovkou jej ministerstvo. Takže pôjde o stručnú, max 15-minútovú prezentáciu a potom slovo dostanú jednotliví e, poslanci poslankyne, na začiatku koordinátori. A oni budú mať len minútu, aby sme sa zmestili do e, času, ktorý dnes máme k dispozícii. Ešte poviem, že socialisti a demokrati navrhli túto návštevu pani ministerky. Chcem sa im za to poďakovať. Určite budeme pokračovať v tomto peknom zvyku, takže nech sa páči, vážená pani ministerka, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne, vážení prítomní. Je mi naozaj veľkou cťou byť tu spolu s vami. Ide o skutočne vynimočné stretnutie. V prvom rade sa vám chcem poďakovať v mene rumúnskej vlády a aj v mene môjho týmu na ministerstve Chceme sa vám poďakovať za vašu podporu, podporu pretože ten operatívny program má veľký význam a aj európske prostriedky veľmi Rumunsku pomohli. Ak dovolíte na úvod poviem, že e, pravidlo N plus 3 e, Rumunsku naozaj mimoriadne pomohlo pri regionálnom e, rozvoji nám ide o následovné. Chceme, aby sa Rumunsko stalo konkurencieschopným e, a dobre integrovaným územím v EÚ, konkurencieschopným vďaka využitiu potenciálu meských ako aj iných zón. E, Koheznosť e, má byť prospešná pre všetkých občanov tým, že budú mať prístup k infraštruktúre a k účinným verejným službám. A potom treba povedať, že tu je zásadné, aby občania a obce boli e, jadrom nášho záujmu. Ich potreby musia definovať projekty, pretože, treba im zaru, tre, pretože im treba zaručiť dobré životné podmienky. A preto môjmu ministerstvu ide v prvom rade o to, aby sa zdôraznilo zdôraznil realistický aspekt projektov, ktoré potom majú byť e, financované a ktoré už aj sú financované z európskych fondov. Takže kvôli e, rozvoju Rumúnska bol potrebný akýsi mix politik a nástrojov. Nemohli sme sa spolahnúť iba na jednu možnosť. Náš e, Takže e, aká bola najväčšia výzva pre nás? Na to sa zameriam. E, išlo o to zaručiť doplnkovosť medzi e, programami financovanými z európskych fondov a tými, ktoré financuje rumunský štát. Museli sme totiž to zaručiť financovanie infraštruktúr mm, našich obcí k tomu financovaniu z európskych fondov súčasnosti Rumúnsko berie veľmi vážne e, nové obdobie, ktoré beží od roku 2014 až do roku 2020 a preto na národnej úrovni sme prijali všetky potrebné opatrenia na to, aby e, sme mohli účinne čerpať štrukturálne fondy. E, chcem hovoriť o regionálnom operatívnom programe na roky 2007 až 2013. Ide spolu o 3,9 miliardy eur. A dnes pred vami môžem povedať, že sa nám podarila miera, perce, eh, miera čerpania vo výške 63 takže ide o sumy skutočne preplatené Európskou komisiou. Vďaka tomuto operatívnemu regionálnemu programu sme mohli financovať e, miestnu a regionálnu infraštruktúru viac ako 2000 kilometrov e, národných ciest, e, viac ako 500 škôl, 100 zdravotníckých zariadení, viac ako 2000 malým a stredným podnikom sme pomohli a vytvorili e, viac ako 29 tisíc pracovných miest na viac operatívny operatívny program, ktorý beží až do roku 2020 e, s rozpočtom 6,7 miliard eur. Tu budeme môcť financovať 9 z 11 tematických cieľov, ktoré sú súčasťou európskych fondov. Ja tu hovorím hlavne o financovaní ciest, ktoré umožňujú napojenie na sieť TNT, taktiež e, tepelná izolácia e, e, obytných budov a administratívnych a taktiež ide o financovanie renovácie škôl okrem iného. Čo je nové v tomto operatívnom e, programe, e, ktorý beží od roku 2014 až do 2020? Ide o to, že by sme chceli e, ukončiť zápis do katastra viac ako 5 miliónov hektárov pozemkov. 5000, pardon, miliónov hektárov pozemkov. Čo sme sa naučili z predchádzajúceho obdobia, ktoré bežalo až do do roku 2013. Ide o to, že postupy tie administratívne musia byť zjednodušené a preto som sa zúčastnila e, mnohých stretnutí s členmi komisie aj tohto výboru a teda mohli sme sa skutočne poučiť z minulosti a z minulých chýb. A teraz sme boli schopní podpísať zmluvy pre všetkých príjimateľov a to za oveľa kratšie obdobie ako to, ktoré bolo potrebné počas predchádzajúceho programovacieho obdobia. My chceme, aby príjemcovia projektov e, mali dosť času, aby nebol už koniec e, obdobia bez toho, aby e, boli vyčerpané všetky prostriedky. Mali sme dobrý systém na odblokovanie e, platieb. Držalo to hladko a to platí od roku 2014. Naozaj ide o to, aby sme sa poučili z minulých chýb a uplatňovanie projektov v období 2014-2020 bude tak e, určite úspešné chcem hovoriť aj o tom, že ministerstvo, ktoré vediem, spravuje aj 12 e, programov územnej spolupráce s rozpočtom 1,7 miliardy eur. Uvediem iba jeden príklad, e, ale je to e, príklad úspešnej územnej spolupráce. Ide o spoluprácu medzi Rumúnskom a Bulharskom. Miera čerpania pri tomto programe predstavuje 73 No a keďže som hovorila o našej potrebe zaručiť doplnkovosť medzi jednotlivými programami, teda tým regionálnym a tými národnými, tak e, je tu ešte jeden nástroj, ktorý využívame a to je Národný program pre e, miestny rozvoj Spustila ho naša vláda, financuje sa z národného rozpočtu a podporuje miestnu a regionálnu infraštruktúru vo všetkých mestách Rumunska. Programul de dezvolt... E, pokiaľ ide o komplementaritu, tak e, tu, ktorú dostávame z úrovne EU, tak tam e, program miestneho rozvoja podporuje dodávku vody, čističky, verejné cesty, financovanie škôl. Myslím si, že to bola pre nás dôležitá skúsenosť a úspešná. Máme dva systémy, ktoré poskytujú podporu e, pre taký vyvážený e, harmonický rozvoj v rámci celého e, rumunského územia všetky tieto spolupráci s vami by sme teraz chceli naozaj otvoriť také úprimné partnerstvo, odporné partnerstvo s vami všetkými z DG Regio, so všetkými európskymi inštitúciami. Chceme zabezpečiť, že Rumunsko bude úspešné pri využívaní európskych fondov, ktoré e, majú byť využívané efektívnym spôsobom, tak aby naše rozvojové politiky boli dobre zladené s rozvojovými cieľmi na európskej úrovni. A preto by nás pre bolo veľmi užitočné vytvoriť si nejaký kalendár stretnutí. Mám tu e, dnes e, tú čest čo mi sa na tejto schôdzi rozprávať, ale bolo by fajn, keby všetci ministri zodpovední za regionálny rozvoj sa mohli takýmto spôsobom stretnúť. Máme tu kalendár stretnutí, ktorý je pripravený na úrovni Európskej komisie. A ja som presvedčená, že Rumunsko má potenciál na to, aby sa stal, stal skutočným eh, úspešným príbehom až vzorom, pokiaľ ide o využívanie európskych financí na štátnych alebo národný rozvoj a vylepšovanie životných podmienok našich občanov. Sľubujem vám, že spolu s mojim týmom na ministerstve pre regionálny rozvoj a verejnú správu. Urobíme všetko preto, čo len môžeme, aby sme e, tento cieľ aj splnili. Ďakujem vám ešte raz a opakujem, že pre mňa veľká časť byť tu dnes s vami. Thank you. I'm, I'm so happy. Ďakujem pekne. Pani ministerka, teším ma, keď hovoríte, že agenda vášho E, ministerstva je tá istá agenda ako agenda nášho výboru REGI. Sú to presne tieto problémy, o ktorých my hovoríme a veľmi dobre počuť, že e, toto sú mm, tie problémy, ktoré ešte aj vy. Takže dámy a páni, teraz e, môžete vystúpiť vy, začneme s koordinátormi. Čiže pani Karol, nech sa páči. Ganz herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, som naozaj potešená. Veľmi sa teším, že vás tu dnes môžem privítať. Už sme mali možnosť stretnúť sa v Bukurešti. Nemáte to ľahké na ministerstve. Samozrejme, musíte mnoho zdedeného posunúť dopredu. A ja sa teším, že som sa dozvedela, že medzi časom sa vám podarilo zvýšiť mieru čerpania na 63% v rámci posledného obdobia. To ešte stále nie je 100%, ale je to správna cesta a želám vám vo vašej práci naozaj veľa úspechov. Pani predsednička už povedala, že v rámci nášho výboru sa zaoberáme veľmi podobnými záležitosťami a ja by som sa rado vrátil ešte k jednej veci. Dnes po obede máme vypočutie ohľadom zjednodušenia politiky súdržnosti. A mňa naozaj veľmi by zaujímalo, keby ste mohli možno ešte objasniť, čo ste zorganizovali v Rumunsku, aby ste zjednodušili tie správne konania a aby ste zjednodušili aj systém pridelovania prostriedkov. Keby ste to mohli podrobnejšie približiť, tak by to bolo veľmi zaujímavé aj z pohľadu našej práce. Určite viete, že aj komisia e, zriadila skupinu na vysokej úrovni pre otázky zjednodušenia. Po druhé, ja výslovne vítam, že nabadáte k tomu, aby ministri, ktorí sú zodpovední za regionálnu politiku, aby sa pravidelne stretávali. To je niečo, čo požadujeme už celé roky v parlamente, aby bola rada ministrov ohľadom regionálnej, respektíve koheznej politiky. Doposiaľ sa nám to nepodarilo, ale možno v rámci nadchádzajúceho predsedníctva by sa dal spraviť ďalší krok. Počas súčasného predsedníctva sa to bohužiaľ znova nepodarilo, aby dochádzalo k takýmto spoločným stretnutiam, pretože si myslím, že je tam veľká miera zodpovednosti na týchto osobách. A ešte posledná otázka, keby som to mohla takto uzavrieť tu v Európskej únii. A určite to viete, ako vám priblížili fungovanie Európskeho parlamentu. Je to ten Junckerov plán a mňa by zaujímalo, či sa viete vyjadriť k tomu, ako tie prostriedky, ktoré sú tam vyčlenené, akým spôsobom by mohli byť používané aj ako doplnkovo k tým prostriedkom zo štruktúrálnych fondov, ktoré máte k dispozícii, aký by to mohlo mať eventuálny účinok. Ďakujem. now Mr. Jakovčič, the floor is... Ďakujem, to pán Jakovčič. Ďakujem, gospođo eh, Michajlova. Ďakujem pekne, pani Michajlova. Chcem sa poďakovať eh, pani ministerke za to, že medzi nás pretestovala, aby sa s nami mohla porozprávať. Je pre nás veľmi dôležité vypočuť si vaše názory a pozrieť sa na to, aké problémy existujú v jednotlivých členských štátoch. Čiže tá prezentácia, ktorú ste tu e, e, predstavili, e, je veľmi dôležitá. A veľmi pozorne som to vypočul. Teraz by som mal jednu otázku. A túto otázku by sa mohli spýtať poslanci z mnohých e, krajín, najmä práve e, pravdepodobne z tých e, novších členských štátov. Čo si myslíte, pokiaľ ide absorpciu fondov? To je problém, ktorý naďalej v mnohých krajinách je aktuálny. Ja som bol guvernérom Istrie, to je chorvátsky region, a myslím si, že jeden z hlavných problémov je nedostatok finančných eh, kapacít na regionálnej úrovni. A súvisí to aj s mierou centralizácie alebo decentralizácie eh, štátu. Súvisí to aj s tými financiami, ktoré region má k dispozícii. A to je problém, ktorý môže potom mať eh, dôsledok, že tá absorpcia potom neprebieha tak, ako by mala. Rumúnsko, Bulharsko, Chorvátsko a ďalšie krajiny by mali oveľa viac investovať do infraštruktúry, do ochrany životného prostredia. A mesta a regióny veľmi dobre vedia, kde a ako majú tieto peniaze využívať. Ja mám e, skúsenosti v tejto oblasti a už 5, 6 alebo 7 rokov vidím, že centralizácia sa prezentuje ako nejaký výrazný problém Regióny majú, e, teda vy si myslíte, že regióny majú v Rumunsku dostatočnú e, finančnú kapacitu na to, aby e, mohli vlastné nástroje využívať a potom využívať to, čo im poskytuje Európa v rámci kohezné politiky. Ďakujem pekne ďalej pani Damato. Grazie, gra- Ďakujem pekne, ďakujem pani ministerka za to, že ste tu. Jedna jednoduchá otázka a praktická boli nejaké ťažkosti a možno teda aj e, niekoľko príkladov ohľadom toho, že aké boli tie ťažkosti, e, ktoré e, ste mali práve pokiaľ o čerpanie fondov, nakoľko krajina len prednedávnom vstúpila do únie. Thank you. Thank you very much. Uh, Mr. Brua. Ďakujem, pán Brua. Ďakujem pekne. Pani ministerka, vy ste hovorili o problémoch. Hovorili ste o tom, že sa málo zjednodušuje. Dali by ste nám tomu nejaké príklady? Podali ste, že by bolo dobre naučiť sa a poučiť našich e, chýb, aby sme boli výkonnejší v období 2014-2020. Takže nejaké konkrétne príklady vás poprosím. Ďakujem pekne, ďalej pani Tomašič. Ďakujem pekne. Ja mám také skúsenosti, e, že viem, že vôbec nie je ľahké prejsť z jedného systému na druhý. Je veľa problémov e, v týchto prechodoch. A chcem sa spýtať, aký je podľa vás hlavný problém, pokiaľ ide o spoluprácu medzi štátmi, mestami a regiónmi. Napriek týmto problémom, akým spôsobom ste túto spoluprácu e, nastavili alebo vytvorili a čo navrhujete nám ako krajinám, ktoré pochádzame z bývalého členského štátu. Nech sa páči ďalej, kolega. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pred dva pol rokom, myslím, to bolo, možno pred troma rokmi, sme tu mali, respektíve sme mali delegáciu v Rumunsku, ktorá išla do e, Rumunska, Temešvár. Ale boli sme aj pri rumúnsko-bulharskej hranici, blízko pri Dunaji. A tam sme počuli sťažnosti e, na adresu decentralizácie a versus teda regionalizácia a tým pádom prenos zodpovednosti aj na regióny v Rumunsku. Pokiaľ ide o návrhy projektov e, v rámci štruktúrálnych fondov, ale aj pokiaľ ide o ich realizáciu a implementáciu, teda že to nenapredovalo a preto moja otázka. Štrukturálna politika sa prelína aj s regionálnou politikou a žije hlavne z toho princípu, že veľké štáty delegujú právomoci na regióny, na regionálne samozprávy a že oni potom môžu realizovať sami projekty. Už vtedy v šuflíku rumunská vláda mala pripravený zákon alebo legislatívu ohľadom regionalizácie alebo decentralizácie správy, do akej miery to pokročilo a v rámci nového obdobia väčší priestor pre regióny spolu vytvárať tieto projekty a programy? Ne? Ivan. Ďakujem pani Rejentke. Ďakujem. Z našej strany tiež e, sme radi, že máme túto e, výmenu názorov a je veľmi dôležité, aby sme sa rozprávali práve s tými ľuďmi, ktorí implementujú to, čo e, my tu rozhodneme implementujú v teréne. Takže ďakujem, že ste medzi nás e, prišla, pani ministerka. Ďakujem. E, aj kolegom, ktorý hovoril o tej implementácii, hovorili ste, že e, absolútne 63%. A chcem sa spýtať, akú, potrebu, akú pomoc by ste potrebovali z európskej strany, zo strany komisie, na to, aby ste tieto percentá mohli zvýšiť. Druhá otázka. Ja som poslankyňa za zelených a chcem sa pýtať na klimatické ciele. Viete, že my práve tam robíme špeciálne miesta pre investície, ktoré sú klimaticky priateľské. Hovorili ste o budovaní e, ciest, ale rozmýšľali ste nad tým, akým spôsobom cestovanie alebo dopravy by mohlo byť trvalo udržateľnejšie, napríklad e, železnice a ste aj o tej energetickej efektivnosti, s tým trátame aj v sektore dopravy. A potom posledná otázka. Dnes hlasujeme o správe, pokiaľ ide o marginalizované komunity a ich začlenenie do koho, koheznej politiky. Rumúnsko samozrejme má e, veľkú e, rómskú menšinu a určite sú tam aj iné marginalizované komunity. Takže čo robíte preto, aby ste aj tieto komunity tam začlenili, aby aj tie mohli e, ťažiť z takýchto fondov v Rumúnsku regionálneho typu? Ďakujem pekne, ďalej pán Polčák. Ďakujem pani predsedkynie. Ďakujem. Ja som mal pripravenú podobnú otázku ako pán Celer, teda bola na tému zapojenia miestnych komunít e, do rozhodovania alebo miestnych regionálnych autorít do rozhodovania pri, čerpa, pri čerpaní európskych fondov. Preto sa chcem spýtať trochu inak. Česká republika tiež nepatrí medzi štáty, ktoré majú bezproblémové čerpanie. Skôr naopak. Z tej kvoty, ktorá bola vyčlenená pre do konca roku 2013 bola 26,5 miliardy eur a vyzerá to, že vyčerpáme z toho približne 2,5 miliardy, čo je asi iba 10% e, pridelených financí. Vy už máte nejaký, e, nejakú predstavu o tom, akým spôsobom túto čiastku nakoniec vyčerpáte alebo nevyčerpáte? Viete už e, približne, prípade Rumunska nejaký odhad toho konečného čísla, percenta? Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia otázka, pán Arimont. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani ministerka. E, ten, kto pozná minulosť, dokáže tvoriť budúcnosť. To znie ako veľmi múdre, ale je to veľmi konkrétne, konkrétny postreh, keď sa pozrieme na správu o finančných záujmoch z roku 2014. Tam, pokiaľ ide o podvody Rumunsko tam malo 25 eh, nahlásených eh, takýchto prípadov eh, v oblasti koheznej politiky a pokiaľ ide o nezrovnalosti, tak tam bolo 33 prípadov, to je veľa v porovnaní s inými krajinami. Je nejaký plán vašej vlády, tak aby ste v roku 2015 dosiahli lepšie čísla, menej nezrovnalostí a menej prípadov podvodov? Ďakujem. The last question from Mr. Buda. Ďakujem pekne, ešte pán Buda. Ďakujem pekne. Pani ministerka, za že ste dnes e, prišli medzi nás. Mám slušnú otázku. Pokiaľ ide o otázku administratívnej decentralizácie v Rumunsku, e, administratívna organizácia v Rumunsku ak sa bude centralizovať, by mohla viesť k lepším mieram absorpcie, lebo momentálne máme 44 odlišných, odlišných e, e, krajov e, a to môže vytvoriť sa problém, pokiaľ ide absorpciu financí. Takže rozmýšľa vláda nad takýmto nejakým prerozdelením administratívnej zodpovednosti e, v Rumunsku, tak aby sa miera absorpcie v Rumunsku zlepšila. Ďakujem pekne. Ďakujem, otázky e, máme za sebou, takže nech sa páči vaša odpovede pani ministerka. Sú to zaujímavé otázky určite. Vidíte, že máme podobnú agendu ako vlastne ministri e, regionálneho rozvoja. Nech sa páči. Ďakujem pekne za vaše otázky. Naozaj sú veľmi zaujímavé budem sa snažiť e, na ne zareagovať e, čo možno najlepšie a dúfam, že tie odpovede zvládnu každým nejaké skupiny otázok, tým pádom dobre využijeme e, náš čas. Poprvé otázka zjednodušovania. Chcela by som odprezentovať kľúčové opatrenia, ktoré sme prijali v porovnaní s obdobím 2007-2013. Poprvé, pokiaľ ide o Ehm, zazmluvnenie projektov. Už to nebudeme robiť na technic- v rámci technickej fázy, ale uh, už keď bude štúdia realizovateľnosti, uh, už tedy sa budú riešiť aj zmluvy. Podľa našej legislatívy projekt má viacero fáz. Ešte predtým, ako začne eh, samotná konštrukcia, čiže najprv je tá fáza pred realizovateľnosti. Pri feasibility potom je tá fáza feasibility, teda štúdia realizovateľnosti, to je asi skutočná hodnota investície, potom existuje technická štúdia, ktorá vám dá e, tá vám dáva tieto technické aspekty a všetky tieto jednotlivé prvky v období 2013 znamenali, že tie samotné zmluvy, ktoré boli dané v prípade konkrétneho projektu, vlastne trvalý rok, kým sa uzavrú. A to znamenalo, že vznikali problémy s financovaním, pokiaľ ide o regionálny program a celkové obdobie, kým sa projekt uzavrel, bolo aj dva roky. To znamenalo, že pokiaľ ste kontrakt alebo zmluvu uzavreli na úrovni už tej štúdie o realizovateľnosti, tak e, celé toto obdobie môžete znižiť z dvoch rokov na možno iba tri mesiace. A to je lepšie aj pre samotné hodnotenie projektu. Takisto by sme chceli e, skrátiť aj ten časový skos v prípade tej druhej fázy. Chceli by sme pripraviť takú, takú, takú sprievodcu pre žiadateľov a poskytnúť týmto žiadateľom viac informácií, aby ich mali k dispozícii. Čiže napríklad keď majú otázky, pokiaľ ide o miesto projektu a prípadne ďalšie otázky, tak e, toto im chceme zodpovedať e, dopredu. A predstava je taká, že tieto komponenty v tom zmluvnom období tým pádom môžeme e, vybaviť za jeden mesiac. A potom tretie opatrenie, ktoré sme prijali, je následovné. Budeme používať štandardné modelové finančné zmluvy pre všetky projekty, ktoré sú financované vrátane alebo v rámci operačného programu. Čiže či už je to infraštruktúrny e, program, projekt pre školu alebo čokoľvek iné, je to jedno, bude to proste takto jednotne riešené. A potom štvrté opatrenie, prijali sme legislatívu, pokiaľ je verejné obstarávanie. A to je prepojené na jednu z otázok, ktoré som dostala, pokiaľ ide o to, aké sú hlavné problémy, ktorým čelíme na obdobie 2014 až 2020. My sme zmenili legislatívu v oblasti verejného obstarávania a transponovali sme novú európsku smernicu, takže máme nové pravidla v oblasti verejného obstarávania, ktoré sú flexibilnejšie a ktoré sú transparentnejšie. Ďalšie opatrenie, ktoré pripravujeme, tu myslím, že odpoviem na viaceré otázky e, naraz, sa týka e, tých žiadostí o platby a ten mechanizmus s týmto súvisiaci, súvisiaci. Keď som sa v roku 2013 na ministerstvo dostala, keď som bola štátna tajomníčka, regionálny operačný program 2007-2013 mal mieru absorpcie 12%. približne do roka, a do roka spoločne s e, mojim týmom, ktorým, s ktorým som pracoval na ministerstve, sme zlepšili mieru absorpcie a zvýšili sme ju na takmer 50%. Ako sme to dosiahli? Hlavný problém, ktorý ovplyvňuje alebo ovplyvňoval nízku mieru absorpcie, bol mechanizmus, ktorý sa používal na to, aby sa výrad stále tá žiadosť o platbu, ktorá prichádza od žiadateľa. A 10% týchto žiadateľov e, alebo príjemcov boli verejné e, inštitúcie, či už e, školy, nemocnice, starostovia a tak ďalej, proste verejnoprávne organizácie. A predpokladám, že tento mechanizmus dobre poznáte. Je to mechanizmus, ktorý vytvorila Európska komisia, ale pokiaľ máte dostať európske peniaze na váš projekt, tak najprv musíte požiadať eh, toho príjemcu, aby tie faktúry zaplatil a dokázal, že boli zaplatené. Tak tam sa na tých pravidlách teda treba dokázať, že platba prebehla a čo to znamená. Znamená to, že ja ako príjimateľ zaplatím eh, faktúru za nejaký stavebný projekt napríklad a potom idem na riadiaci orgán a ten potom bude kontaktovať DG Regio, aby tieto peniaze, ktoré ja som vynaložil, e, mi boli preplatené. Ale tento systém, že sa vlastne peniaze spätne preplacajú, znamená, že ľudia čakali niekedy 6 alebo 8 mesiacov a to znamená, že častokrát verejné orgány jednoducho nemali e, ten cash flow potrebný na to, aby mohli odfinancovať naďalej e, faktúry, ktoré dostávali. A to bol veľký problém, ktorému sme museli čeliť a vyriešiť ho. Takže teraz sme zaviedli mechanizmus, aby sme mohli zaplatiť tieto faktúry e, prostredníctvom súkromných investícií cez rumunskú vládu. Čiže sme pripravili alebo vytvorili ako keby také, taký nárazníkový systém pre verejné orgány, aby dokázali zaplatiť tieto faktúry e, a využiť tento nástroj rumúnskej vlády, bez toho, aby teda museli používať svoj vlastný cash flow. A potom komisia bude kontaktovaná za každým a preplatí tie e, peniaze. Ale ten, tá záťaž už nebola na príjemcovi. Bola to rumúnska vláda, ktorá tú zodpovednosť si zobrala na seba a ako náhle komisia peniaze preplatila, tak tieto peniaze sa vráti naspäť do štátneho rozpočtu. A to e, bola istá vec, v ktorej sme sa dobre poučili, je to taký, myslím si, úspešný príbeh a snažíme sa teraz tento mechanizmus aplikovať všade pre všetky naše operačné programy v súčasnom období. A toto naďalej e, si ponecháme ako systém aj do obdobia 2014-2020. Ați vorbit și m-ați întrebat de mai multe întrebări au fost legate de Takisto ste položili viacero otázok ohľadom regionalizácie a decentralizácie a tak ďalej a spýtali ste sa ma, čo sa deje v tomto ohľade v Rumunsku. Ministerstvo regionálneho rozvoja je gestorským ministerstvom. V tejto oblasti a my príjmame všetky nevyhnutné legislatívne kroky, aby sme tento proces uzavreli Regionalizácia v Rumunsku je nevyhnutným procesom, je to prospešný, účinný proces, ktorý bude na prospech všetkým komunitám. ak sa nám podarí uzavrieť tento proces regionalizácie a vytvoriť nevyhnutný právny rámec pre nové správne a územné rozdelenie, No, bude si to vyžadovať e, mnohé zmeny, vrátanie ústavnej zmeny, takže ešte stále to je na úrovni parlamentu a čakáme na ďalšie kroky, ale keď sa to uzavrie, bude to prospešné. E, došlo teda k istým úpravám na úrovni parlamentu a budeme musieť potom neskôr zorganizovať aj referendum, aby sme dali možnosť všetkým vyjadriť sa. Čo sa nám podarilo urobiť je nasledovné. Regionálny operačný program má riadiaci orgán, ktorý funguje na ústrednej úrovni, ale v Rumunsku máme 8 štatistických území, jednotiek a oni majú rady regionálneho rozvoja, v ktorých sa zúčastňujú všetci, všetky dotknuté zainteresované strany, čiže starostovia, e, mestskí poslanci a malé a stredné podniky a tak ďalej a tak ďalej. A tieto rady regionálneho rozvoja to sú rady, ktoré vypracovávajú stratégiu regionálneho rozvoja na miestnej úrovni a ktoré stanovujú priority miestneho rozvoja na ktoré potom navrhujú aj investičné plány. Takže tu máme teraz túto stratégiu regionálneho rozvoja, čiže aj napriek tomu, že máme e, orgán ústredného rozvoja, ktorý centrálne riadi tieto platby tá centrálna úroveň riadenia, ktorá existuje, tak tá bola teraz presunutá na regionálnu, postúpená na regionálnu, na tie regionálne orgány. Teraz k plánu Junkera. Myslím, že vy ste skutočne za takúto iniciatívu. Moje ministerstvo a všetky ďalšie kompetentné ministerstva v Rumunsku boli zapojené do identifikovania tých najkvalitnejších, najlepších projektov, ktoré budú viesť k lepšiemu rozvoju v našej krajine. A tu sa môžem vrátiť k odpovedaniu tej ďalšej otázky, ktorá s týmto súvisí. Áno, potrebujeme oveľa viac zdrojov, ako máme k dispozícii, pokiaľ ide o regionálne operačné programy. A Junckerov program pre nás predstavuje možnosť, ako naplniť naše rozvojové potreby A teraz e, môžeme prijať ten krok e, investovania do veľkých významných projektov aj použitím Junckerovho plánu, respektíve programu. Takže financie by mohli byť dostupné aj cez tento Junckerov program a cez iné nástroje. To znamená, peniaze, ktoré predtým boli vyčlenené na tieto projekty, môžu byť použité na zlepšenie využívania zdrojov na úrovni lokálnych a regionálnych e, orgánov a napríklad zlepšiť projekty alebo infraštruktúru takého miestneho lokálneho záujmu, pretože tá infraštruktúra si skutočne vyžaduje zlepšenie. A budú tam viaceré veľké rozvojové projekty v rámci Junckerovho plánu. Naozaj by som bola veľmi rada, keby stretnutia s ďalšími ministrami odpovednými za otázky regionálneho rozvoja mohli prebiehať dokonca aj na neformálnej úrovni. Samozrejme by som bola rada, keby som sa aj s vami mohla pravidelnejšie stretávať, takisto aj so, s predstaviteľmi DG Regio, pretože ja napríklad e, mám viac ako 25 rokov skúseností s riadením a správou takýchto vecí a mám viac ako 15 rokov skúseností z oblasti európskeho financovania financovania formou fondov. Ale nemyslím si, že kdokoľvek z nás, e, či ministri, ministerky alebo kolegovia, môžu mať nejaký prospekt z fungovania vo váku, čiže mali by sme sa stretávať, fungovať takéto neformálnej, také neformálnej báze, môžeme do toho priniesť vlastné príspevky, vlastné skúsenosti, ja som sa o to pokusila dnes, a potom môžeme hovoriť o otázkach, ako je doplnkovosť, komplementarita, o potrebe zjednodušenia, Mám na mysli napríklad systém zjednodušenia platieb v Rumunsku. To bola veľmi úspešná skúsenosť, takže môžeme sa spolu snažiť zlepšiť celkovú mieru čerpania. A myslím si, že s vašou podporou a s podporou kolegov z DG Regio naozaj sa domnievam, že môžeme pracovať spoločne na zlepšení všetkých postupov a tie usmernenia, príručky a všetko, čo existuje a všetky tie opatrenia, ktoré sme spustili, tak aby Európska komisia a vy tu ako poslanci ste nadobudli presvedčenie, že Rumunsko aj ostatné krajiny narábajú s tými financiami z Európskej únie správnym a účinným spôsobom. A tu sa chcem vrátiť tej otázke, či máme nejaký plán riešenia odstránenia problémov s nezrovnalosťami, s e, únikmi alebo s podvodmi a tak ďalej. Dnes existuje v Rumunsku vyhláška, vládna vyhláška, ktorá rieši všetky problémy, ktoré súvisia s nezrovnalosťami zistenými v rámci čerpania európskych financií. Akékoľvek obmedzujúce opatrenie je v súčasnosti problémom, e, predmetom sankcií Musíme sa ubezpečiť, že sme transparentní a nediskriminační vo vzťahu ku všetkým projektom, ktoré sú financované zo zdrojov EU, Nebolo ale jednoduché dospieť do takéhoto štádia. Mali sme napríklad systém verejného obstarávania, ktorý fungoval predtým, ale zrazu sme si uvedomili, že nebol správne zosúladený so všetkými požiadavkami a štandardami európskej úrovne. Týmto rozhodnutím sme tento stav zmenili a pre mnohých príjemcov bola ťažko akceptovateľná takáto zmena pretože ľudia sa spoliali na to, že budú získavať prostriedky EÚ a zrazu zo dňa na deň ich výhľady a výhľadky na získanie čerpanie financií boli výrazne e, znížené. Niektorí dostali len 20 pôvodných objemov, ak nie dokonca ešte menej. Chcela som teda povedať, že toto je opatrenie, ktoré sme my pripravili, aby sme podporili implementáciu týchto projektov. A pokiaľ ide o projekty financované z prostriedkov EÚ, na tej ústrednej centrálnej úrovni je tam ministerstvo, ale potom sú takisto aj miestne samozprávy. A možno tieto miestne samozprávy nedokázali žiadať o financovanie z EU, pretože nemali dostatočné zdroje alebo systém, ale my máme e, úrad verejného obstarávania na tej centrálnej úrovni, ktorý je zodpovedný za analýzu podmienok, ktoré stanovili ďalšie úrady verejného obstarávania. A oni boli zodpovedné za vypracovanie každej žiadosti A keď tu boli nejaké nezrovnalosti, tak eh, ten ústredný orgán verejného obstarávania zaviedol korekciu vo výške 25 To znamená, že eh, bolo nevyhnutné preskúmať všetky žiadosti a potom opätovne ich predkladať. To znamená, že rumunská vláda sa snažila podporiť eh, týchto príjemcov tým, že sa pokúsila poskytnúť zdroje, pokiaľ boli dané všetky odobrenia zo strany inšpektorátov a takisto tých kontrolórov, ktorí boli dotknutí a ako náhle došlo k zapracovaniu tých e, oprav alebo teda korekcií. A to bolo nevyhnutné spraviť, pretože legislatíva, ktorá existovala predtým, nebola v súlade s európskymi požiadavkami. Čiže takto sme do toho zasiahli a pomohli miestnym orgánom a samozprávam. Pokiaľ ide o marginalizované komunity, my sme vykonali štúdiu spolu s eh, odborníkmi zo Svetovej banky a vytvorili sme mapu všetkých marginalizovaných komunít. Nazývame to mapa chudoby. tak to sme to nazvali. Snažili sme sa identifikovať tieto marginalizované komunity až eh, po každú, až na úroveň jednotlivých ulic alebo oblasti, obci, v ktorých žijú a teraz prostredníctvom tých individuálnych projektov a programov máme tam možnosť e, použitia nástroja celého D Community Development. A na základe tohto programu máme e, zabezpečený prístup, pokiaľ ide o aktivity v oblasti výstavby alebo nejakého vývoja týchto marginalizovaných, marginalizovaných komunít vrátane rómskej komunity. V rámci toho regionálneho operačného programu a v rámci programov vlády sme nechceli riešiť samostatne rómskú komunitu oddelenie od iných marginalizovaných komunít. Chceli sme k tomu pristupovať globálne, to znamená v rámci marginalizovaných komunít sa, sú aj rumúnsky občania a sú tam aj Romovia, ale nechceli sme k tomu pristupovať segregovane preto tie opatrenia, ktoré sme my spustili v rámci našich vládnych programov, tie pokrývajú všetky marginalizované komunity. Ospravedlňujem sa, pani ministerka, musím si pozrieť poznámky. Am avut o întrebare legată de legătura dintre autoritățile locale. E, bola to ešte ďalšia otázka ohľadom väzby medzi regionálnymi alebo samozprávnymi orgánmi a orgánmi ústrednej správy a ako môžeme zvýšiť e, mieru čerpania. E, ja sa pokúsim odpovedať na túto otázku tým, že poviem, že riadiaci orgán, ten ústredný orgán, je orgánom, ktorý spadá pod Ministerstvo rozvoja regionálnych záležitostí, ale nie je to tá inštancia, ktorá rozhoduje a determinuje veci, ktoré majú si určovať eh, tie samozprávy. Čiže je tam autonómia. Eh, tieto samozprávy majú vlastné zdroje, nikto nepríde a nediktuje im, aké projekty sa majú realizovať z financií EÚ. Všetky opatrenia, ktoré my spúšťame v rámci operačného programu regionálneho rozvoja, tie sa snažia rešpektovať tematické ciele, ktoré boli stanovené Európskou úniou a kombinovať ich s tými skutočnými potrebami. Čiže dúfam, že som zareagoval na všetky vaše otázky a zodpovedala ich. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu účasť. Budeme myslieť na to, čo ste povedali, že by sme sa mali stretávať častejšie s ministrami, s odpovednými za regionálny rozvoj členských krajín a dúfam, že budeme pokračovať aj e, s inými, s ďalšími ministrami. Želáme vám veľa šťastia v Rumunsku. Dúfame, že budeme mať ešte možnosť sa s vami stretnúť o pár rokov, aby ste nám mohli opísať, ako napreduje politika súdržnosti v Rumunsku. Takže e, v mene všetkých členov tohto výboru sa vám chcem poďakovať. Thank you. Okay, dear ladies and gentlemen, we continue. Dobre, budeme pokračovať v našom programe. Máme na programe teraz hlasovanie. Dúfam, že všetci máte hlasovacie karty so sebou. Thank you. Um, we vote today. Dnes budeme hlasovať o správe politika súdržnosti a marginalizované komunity. Registrácia politiky súdržnosti poskytuje podporu pre znevýhodnené skupiny v oblastiach mestských a prímestských, hlavne tie, ktoré potrebujú sa obnoví teda tie oblasti a tie spadajú do rozsahu, ktorý pokrýva EARDF. Územný prístup z roku 2014-2020 z tohto programovacieho obdobia poskytuje nové možnosti, pokiaľ ide o tvorbu a implementáciu integrovaných územných investícií, ktoré sú zacielené na marginalizované komunity. Naša spravodajkyňa pani Rentke predložila svoj návrh správy v marci tohto roku do termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov do 22. júla sme dostali 214 pozmeňujúcich návrhov. Boli predložené na čas a takisto máme stanoviska dvoch ďalších výborov parlamentných. Výbor pre zamestnanosť a výbor, pre, výbor FEM. Spravodajkynia navrhuje aj viacero kompromisných návrhov. Chceli by ste na veľmi krátku chvíľu vystúpiť, pani Rentke, alebo môžeme pristúpiť k hlasovaniu? Chcela som sa len poďakovať eh, kolegyňam, kolegom za spoluprácu a dúfam, že táto správa eh, bude na prospech všetkým a že dnes eh, prejde, bude schválená. Ďakujem. Pani Krel, pani predsednička, je mi naozaj veľmi ľúto, ale v programe bolo naznačené, že s tým hlasovaním začneme 11.40 a ja tu nemám všetkých poslancov. Preto by som naozaj chcela poprosiť aspoň o 5-minútovú prestávku, aby som mohla zavolať kolegov. Bola by som rada, keby tu boli prítomní. Dobre, máte pravdu. Ja som príliš tlačila na ten čas, ale máte pravdu, že sme uviedli 11.40 ako čas hlasovania. Takže 5 minút si môžeme dopriať na drobné rozhovory. Ladies and gentlemen, I think... Dámy a páni, myslím, že všetci z nás sú už prítomní. Áno, sme. Sú tu všetci poslanci. Dobre, vítajte. Je dôležité, aby sme išli podľa harmonogramu. Začneme hlasovaním. Správa. Politika súdržnosti a marginalizované komunity. Spravodajkyňa pani jednotke. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis číslo 2, áno, nech sa páči, pani Lindke, len v rýchlosti, pretože je tam chyba, pokiaľ ide o hlasovací zoznam. V druhej časti sa uvádza osobitne situácia, in particular the situation a na tom inom mieste na strane 18 je to už opravené, je to including a nie in particular, čiže vrátanie a nie osobitne. To je taká technická chyba. Ďakujem veľmi pekne. Chcela som len povedať, že sú tu dve časti na hlasovanie a ďakujeme za túto pripomienku, za toto doplnenie tej druhej časti, lebo to je v druhej časti, áno, správne? Dobre. Takže budeme hlasovať o tej prvej časti, kto je za, kompromis 2, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 2, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 5. Hlasovanie po častiach. Dve časti. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Chcete skontrolovať? Dobre, tak skontrolujeme druhú časť kompromisu 5. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovali ste koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďakujem veľmi pekne. Ideme teraz na kompromis 6. Kompromis 6, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Kompromis 7. Za, proti. Zdržal sa niekto. Schválené. Kompromis 8. Za, proti. Zdržal sa niekto. Schválené Teraz pozmenujúci návrh 98. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Dobre, tak to skontrolujeme. Teraz kontrolujeme pozmeňujúci návrh 98, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 99, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. E, pozmeňujúci návrh 100. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Skontrolujeme. Stovka hlasujeme elektronicky, kontrolujeme stovku, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis číslo 9, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? prijaté. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 112, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11, za, proti, zdržali sa, Môžeme si to skontrolovať, pretože nevidím ruky. Kompromis číslo 11. Elektronické hlasovanie. Prosím, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Prosím, dvíhajte ruky. Ďakujem. Kompromis 12. To je za. To je proti. Zdržal sa niekto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 Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmejúci návrh 174, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmejúci návrh 175 za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté. 177 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 178 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 185 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to. Elektronicky skontrolujeme pozmeňujúci návrh 185, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz prejdeme na kompromis 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 26. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 27. Za? 27. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh 1. Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Dobre, budeme hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 28. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 206. Za? proti, zdržali sa, musíme to skontrolovať. Pozmejúci návrh 206, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to schválené. 207, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 208, kto je za, proti, zdržal sa niekto, musíme to skontrolovať. 208 elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zdá sa, že je to schválené. Návrh 2 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 3 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 4 za. Proti sa zdržiava hlasovania, schválené. 5 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Návrh 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Podľa mňa zamietnuté, ale uveríme si to 6 elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 8 za. Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme. Osmička. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Nie je otvorené. Teraz je otvorené. Hlasovanie, môžete hlasovať. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Desiatka za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 11. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 12. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 13. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 14. Za. Proti Zdržal sa niekto. Schválené. 15 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 16 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. Kompromis 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. A teraz Pozmeňujúci návrh 24, to je za, to je proti. Zdržal sa. Prijaté. Chcete skontrolovať 24 elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujem. Teraz kompromis 13, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Schválené. Kompromis 31, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Schválené. Kompromis 32, za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 33, za, proti, Zdržal sa niekto? Schválené. Kompromis 35. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Schválené. Kompromis 34. Za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Kompromis 36. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmienujúci návrh 62. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 63. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Teraz prejdeme na návrhy výboru EMPL a začneme návrhom A. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Návrh B, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. C, za, proti, zdržal sa niekto. Myslím, že je to schválené. Chcete to skontrolovať? Nie. Bolo to schválené. D, návrh D, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Zamietnuté. Návrh 1, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Návrh 2, za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Návrh 3, za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Návrh 4, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? To skontrolujeme. Návrh číslo 4, výbor EMPO. Elektronicky budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Hlasovanie kon... Je to schválené. Teraz návrh 6 pretože peťka odpadá. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania schválené? Návrh 7 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Návrh 9. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Musíme si to overiť elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Je to schválené. Podnet 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Podnet 11, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Podnet 12, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. 13 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. 14 a 15 e, odpadajú, 16 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 17 odpada, 18, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Podnet 19 za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. Podnet 20 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Podne, podne 21 za, proti, tu sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, 22 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Overíme to, dobre. <clears throat> Prosím elektronicky. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Podne 23. Kto je za? Proti? sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 24 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Podne 25 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, to si musíme overiť. 25 elektronicky, hlasujte prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 26 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. 27 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. Teraz podnety výboru FAM a za, proti, to sa zdržiava. Zdá sa, že je to schválené, ale overíme si to. A, výbor FAM, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Podnet B za proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Podnet C za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. D za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. E za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. F za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Schválené. G za. Proti. To sa zdržiava. Zamietnuté. H za Proti? To sa zdržiava hlasovania schválené. I za? Proti? To sa zdržiava hlasovania zamietnuté. J za? Proti? To sa zdržiava hlasovania schválené. K za? Proti? To sa zdržiava hlasovania zamietnuté podnet 1 nie, k. Jednotka odpadá. Preto podnet 2, kto je za, <clears throat> proti, kto sa zdržiava. Schválené. 3 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Jasne zamietnuté. Prepačte, nevyšlo mi to. Podnet 4. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 5 za. Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 6 za. Proti? sa zdržiava hlasovania. To si overíme. 6 elektronicky, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. 7 za. Proti. Kto sa zdržiava, schválené. 8 odpadá, 9 za, proti, sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 10 za, proti, tu sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 11 za, proti, tu sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 12 za, proti, tu sa zdržiava zamietnuté, 13 <clears throat> za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 14 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 15 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 16 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 17 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 18 za, proti, sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 19 za, 19 odpada 20 za, proti, sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 21 za, <clears throat> proti, sa zdržiava hlasovania schválené, 22 za, proti, sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 23 odpada 24 za, proti, to sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 25 za, 26, pardon, 26 za, proti, to sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Konečné hlasovanie o tejto správe elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končí. Správa je schválená. Blahoželáme spravodajcovi Kini. Ďakujem pekne. Teraz bude zasadnutie koordinátorov s zatvorenými dverami. Prosím, opustite čo najrychlejšie zasadaciu miestnosť, aby sme mali čo najviac času my.